Dear colleagues, I would like to start the meeting. As not everybody can stay with us. Uh, the... kolegovia, chcela by som rozbehnúť zasadnutie, nemôže otáľať. Na úvod by som chcela vás všetkých privítať. Niektorí z vás nie ste tu po prvý krát. Ďakujem pekne, že ste sa vrátili. Máme veľmi dobré zastúpenie. Máme tu kolegov z 22 členských štátov aj z troch kandidátskych krajín, Albánsko, Čierna hora a Turecko. Je tu aj zastup, sú tu zastupcovia e, Norska, e, ktoré je zúčastnené Európskeho hospodárskeho priestoru. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa sem dostavili. Máme veľmi dobré zastúpenie, najmä z z rakúskeho predsedníctva. Je tu pani ministerka Julia e, Bogdan Strauss, e, je ministerkou pre ženy, rodinu a mládež. Je tu pani komisárka Viera Jourova, ktorá má na starosti spravodlivosť spotrebiteľov a rodovú rovnosť. Je tu e, aj rakúsky parlament, pán Lopatka predseda Európskeho výboru e, Národnej rady a pán Kristian Buchmann, predseda e, výboru pre EU spolko, Rakúskej spolkovej rady. Stále očakávame predsedu pána Lukáša, jeho predsedu Kosoku. Je tu uh, zastúpený um, um, cez Barbara Duden um, e, e, e, výbor regionov. Má na starosti inštitucionálne a ďalšie záležitosti. Očakávame nášho experta Joachima Almunia, predstaviteľa komisie. Dúfam, že čoskoro sa sem dostaví a chcel by som vám pripomenúť, že máme e, každoročné stretnutie. Je to e, súčasť e, inter, medziparlamentných schôdzí Európskeho parlamentu. Zvyčajne to robíme raz ročne. Ide o to, aby sme prehlbili, rozšírili európsky rozmer, prepačte, parlamentný rozmer Európskej únie. Máme tu zastupcov národných parlamentov a Európskeho parlamentu a máme spoločnú zodpovednosť e, voči e, európskym občanom e, pri tvorbe budúcej formy našej domoviny Európy. Máme zodpovednosť aj pri ochrane základných hodnot Európskej únie, únie nás priamo volia, teda sme hlasom občanov v procese prijatia rozhodnutí v Európskej únii vy máte na starosti vašu exekutívu, vaše vlády. My robíme eh, rovnakú prácu vo vzťahu ku komisii. Považujeme tento dialog medzi parlamentmi za veľmi eh, užitočný, dôležitý. Ten eh, ukazuje občanom, že my, volení zástupcovia, tiež vieme ovplyvniť budúcnosť Európskej únie tohto roku sme sa zišli, aby sme si vymenili názory s vami, e, predstaviteľmi Európskeho parlamentu a vami, e, o e, názory ohľadom súčasného stavu diskusie o budúcnosti Európy. Zrejme viete, že na európskej úrovni máme tri, na nešťastie tri hlavné smere diskusie. Máme tu Európsku komisiu, ktorá e, zverejňuje Bielú knihu a na najnovšom vystúpení predseda komisie e, e, pána Junkera niečo sa deje, nielen diskusia, ale komisia prichádza s konkrétnymi návrhmi. Z času na čas diskutujeme na úrovni Európskej rady o dôležitých rozhodnutiach, takisto aj tu v Európskom parlamente diskutujeme a tvoríme budúcnosť Európy. Najprv eh, sme pripravili eh, naše správy v roku 2017. V súčasnosti pripravujeme správu, eh, ktorú ponechá po sebe náš výbor ako určité dedičstvo do budúcnosti. Reagujeme na aktuálne mm, udalosti. Veľmi sa nám páčilo vystúpenie jean Junckera eh, v eh, ostave únie, ktorý prišiel s návrhom rozšíriť eh, hlasovanie ohľadom budúcej bezpečnostnej a obrannej politiky. Veľa pozornosti menujeme transparentnosti rozhodovacieho procesu nielen v parlamente, ale aj v rade Veľmi úzko spolupracujeme s ombudsmankou a naďalej bojujeme za niečo, čo je pre vás denodenná práca, čiže e, právo Európskeho parlamentu e, interpelovať príslušné osoby, inštitúcie. A tu sa nám nedarí e, dotiahnuť to dokonca s tým, aby náš parlament si mohol plniť svoje povinnosti. Máme Eh, aj členov, ktorí majú na starosti určité podrobnosti. Vedeme túto diskusiu s vami a chcela som eh, naznačiť, že sme pomerne veľa urobili eh, v zmysle budúcich aktivít. Ešte než odovzdám slovo hosti, chcel by som vás informovať o určitých praktických detailoch. Zrejme už viete, ako na to, ale ak e, e, e, budete sa venovať týmto hárkom. Musíte ich vyplniť, ak chcete naznačiť, že chcete vystúpiť. Kolegovia to pozbierajú a podľa toho, koľko ľudí sa prihlási do diskusie, budeme sa snažiť zorganizovať nejakým spôsobom deľbu časových intervalov Ehm, budeme sa striedať medzi predstaviteľmi národných parlamentov a mm, Európskeho parlamentu. Ako prvá v mene predsedníctva e, e, vystupí pani ministerka Julian e, Bogdan Strauss. Veľmi pekne ďakujem. Vážna pani predsednička výboru AVKO, vážna pani Hübner, vážna pani komisárka Jourova, vaša excelencie, dámy a páni. Pre mňa je veľkou cťou, že môžem byť tu prítomná v mene rakúskeho predsedníctva a diskutovať s vami o budúcnosti Európskej únie. Domnívam sa, že títo stretnutia medzi Európskym parlamentom, jeho výbormi a národnými parlamentmi sú mimoriadne dôležité umožňujú posilniť dialog a prebrať veci, ktoré nás spoločne znepokojuje. Rakúska víta aktívnu úlohu Európskeho parlamentu, to ako prispieva k diskusii o budúcnosti Európskej únie. E, veľmi viditeľné diskusie Európskeho parlamentu, e, rozhovory e, s, s hlavami štátov a predstaviteľmi štátov sú veľmi dôležité, pretože náležitá diskusia o budúcnosti Európy je teraz veľmi dôležitá žijeme v krušnom období a je jasné, že Európska únie nie je úplne v súlede s výzvami. Pre našich občanov je dôležité úprimne hovoriť o tom, čo dokážeme a musíme urobiť lepšie, aby sme zaistili eh, výsledky a výdobytky jednotnej mierovej Európy. Chcel by som využiť dnešnú príležitosť, aby vám eh, eh, stručne priblížilo názory rakúskeho predsedníctva ohľadom ďalšieho postupu o tom, ako dokážeme prispieť k pokračovaniu úspechu Európy. Naše moto Európa, ktorá chráni má na starosti posilnenie bezpečnosti, riešenie problém migrácie, zaistenie našej konkurencie schopnosti a e, je tu snaha stabilizovať e, blízke okolie. To sú veľmi súrne problémy, ktoré treba riešiť, aby sme získali späť e, dôveru občanov. Pokiaľ ide o prvú prioritu, bezpečnosť a migrácie veľmi úzko a tvrdo pracujeme, odhodne pracujeme, aby sme dosahli pokrok všetkými smermi. diskusii v Salzburgu hovorím, hovorím o tom, že najnovšie eh, návrhy eh, komisie ohľadom ochrany eh, hraníc a návratu sa musia preskúmať prioritne Ide o dialog medzi krajinami e, v snahe e, podporiť našu spoluprácu. Podporili e, sme hodlanie pokračovať v tom. Na budúci týždeň budeme diskutovať o tom, budeme rozoberať spoločný azylový systém a budeme sa snažiť dosiahnuť pokrok vo viacerých smeroch. Pokiaľ ide o druhú prioritu, projekt jednotného digitálneho trhu je veľmi e, slubný. Vieme, že digitálne služby a obchodné modely e, získavajú na dôležitosti. Treba vytvoriť vhodné podmienky pre európsky digitálny biznis, aby vedel prekvitať a uplatňovať inovácie. Tretia priorita súvisí s uvedomením si toho, že bezpečná únie môže existovať iba v bezpečnom susedstve. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme E, zabezpečili e, veľkú pravdepodobnosť e, budúceho členstva Západného Balkánu. Treba ponúknuť perspektívu členstva na základe jednoznačných kritérií podľa výsledkov tej ktorej krajiny a podporujeme všetky úsilia o hmatateľný pokrok. Pre nás je jednoznačné, že projekt európskej integrácie nebude završený bez získania aj tohto regiónu. Vedieme e, intenzívne diskusie o návrhoch ohľadom viacročného finančného rámca a podporujeme komisiu e, v snahe dohodnúť sa o Brexite s Spojeným kráľovstvom. Chceme posilniť dôveru občanov a aj participáciu mladých ľudí v Bielej knihe komisie e, je obsahnutý najprogresívnejší scenár. Musíme zodpovedať e, e, dôležité otázky, kde potrebujeme spoločné riešenie. Väčšina ľudí nechce mať Európu, ktorá zasahuje do e, drobných záležitostí, kde členské štáty a regióny dokážu si počínať lepšie. Preto musíme vo všeobecnosti posilniť princíp subsidiarity. Potvorujeme výsledky práce Výsledky činnosti e, e, pracovnej skupiny o subsidiarite a v Bregenci 15. a 16. novembra budeme o tom diskutovať. Reforma e, iniciatíve e, európskych občan e, zjednoduší občanom e, možnosť ovplyvňovať tvorbu programu Európskej únie. Ako aj ostatné členské štáty vedieme konzultácie s občanmi, ktorí dávajú dôležitú spätnú väzbu ohľadom budúcnosti Európskej únie. Ako ministerka, rakúska ministerka pre záležitosti mládeže chcela by som zdôrazniť, že mládež je budúcnosťou Európy. Projekt zjednotenie nášho kontinentu zďaleka nie je ukončený musíme pokračovať v posilňovaní Európskej únie a sme si vedomi toho, že túto úniu budujeme pre dnešnú mládež a silami dnešnej eh, mládeže. Treba si však zdôrazniť dôležitú vec. E, mládež to je aj prítomnosť Európskej únie. Nič e, viac nesúvisí s hmatateľným úspechom európskej integrácie ako program Erasmus. Všetky prieskumy svedčia o tom, že mladí ľudia sa cítia väčšími Európánmi ako akákoľvek iná veková skupina. V referende o Brexite mládež veľkou väčšinou hlasovala za zotrvanie v Únii. V Rakúsku e, nedávne prieskumy mládeže svedčia o tom, že viac ako 80 mladých Rakúšanov sa cíti byť Európánmi. Zároveň treba E, zabezpečiť, aby sme si vypočuli hlasy mládeže, aby sme ich zohľadnili počas nášho predsedníctva. Urobili sme dôležité kroky týmto smerom. Mm, neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za mládež vo Viedne začiatkom septembra, to bolo prvé stretnutie od roku 2006, e, bolo e, v tom čase, keď prebiehala konferencia mládeže a predstaviteľe mládeže mali možnosť stretnúť sa s ministrami a diskutovať s nimi o najdôležitejších otázkach. Vážené dámy, vážené pani, dôležité politické diskusie, ktoré e, vyvrcholia e, počas volieb e, v maji budúceho roku, sa iba rozbehajú. Musíme si uvedomiť, aké existujú dôležité výzvy a aké nástroje treba použiť, aby sme vyriešili tieto problémy. Preto sa teším na vystúpenie pána Donda o stave diskusí o budúcnosti Európy. Veľmi pekne ďakujem pani ministerka a okamžite odovzdom slovo pani komisárky Jourovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička, vážení ministri, dámy a páni. Pre mňa je veľké potešenie, že môžem sa zúčastniť tejto schôdze dnes a že mám e, možnosť e, e, hovoriť na tému, ktorá ma trošku znervoznila. Budúcnosť Európy. Kto vie, ako to dopadne? ale prinútilo, ma, e, prinútilo to ma premyslieť o tom, e, čo e, po tým chápeme. Predovšetkým budúcnosť Európy to je niečo, čo sami máme vo vlastných rukách. A mali by sme uplatniť svoju zodpovednosť nie len voči prítomnosti, ale aj budúcnosti. Dnes ráno sme diskutovali o klimatických zmenách, hovorili sme o tom, čo ovplyvní budúce generácie, ale sme povinní konať teraz. To znamená, že musíme robiť maximum, aby sme navrhli realizovateľné, efektívne riešenie, ktoré pochopia európske občania a s ktorými sa stotožnia. Budú chcieť, aby sme ich realizovali. To znamená, že musíme odzrkadľovať potreby ľudí, e, odzrkadľovať eh, celkové vzdušie hm, a chápať ľudí, ktorí hovoria, že sa im nepozdáva nestabilita a chýbajúca bezpečnosť. Musíme hovoriť ľuďom pravdu. Viem, že pravda to je slovo, eh, s ktorým nie často eh, narábajú mnohí politici, pretože vnímajú pravdu ako niečo relatívne ale určité veci majú byť stabilné. Ide o tie hlavné piliery, zásady, na ktorých je budovaná Európska únia. To je tá pravda, e, s ktorou musíme narábať a ktorú musíme vysvetľovať ľuďom. E, vysvetľovať, prečo robíme to či ono, čelíme terorizmu, klimatickým zmenám, migrácie, rýchlým technologickým zmenám je to rasizmus a extrémizmus. Keď sa pozrieme na zoznam rizik a hrozieb, e, spoločne e, e, zistíme, že niektoré z nich sa vytvorili priamo v Európe, ale niektoré prichádzajú zvonku. A musíme si vedieť poradiť s jedným aj s druhým. Máme značné kompetencie, aby sme riešili e, problémy, ktoré sme vytvorili my sami, aby sme e, e, to robili lepšie, pokiaľ ľudia budú mať záujem o to, ale musíme vedieť postaviť sa z oči voči vonkajším rizikám a nestabilite vo svete. A jediná možnosť, ako spravovať, poradiť si s vonkajšími rizikami, je zostať jednotný a dohodnúť sa na realizovateľných riešeniach Všetky členské štáty, e, volení zástupcovia a demokrati, ktorí sú a dúfam, že zostanú v Európskom parlamente, majú svoj vplyv na občianskú spoločnosť, majú vplyv na občan. Ide o inkluzívny e, proces a inkluzívne výsledky, pokiaľ ide o rozhodnutia do budúcnosti. Riešenie do budúcnosti je to zložité eh, eh, riešiť a riadiť vnútorné rizika a vonkajšie mm, hrozby. Neviem, či budete so mnou súhlasiť, ale podľa mňa eh, politici už to ovládajú bezvýhradne. Aspoň si predstavujem to tak, že niekde nad nami existuje digitálna sféra, kde sa tvorí nová realita. A niekedy to pôsobí proti nám. Mnohé štáty a nové síly sa domnievajú, že digitálna sféra nie je podriadená akýmkoľvek pravidlám alebo zákonu, že je to e, džungla, ktorá e, vytvára džunglu v, život, v životoch ľudí. E, v mojich materiáloch to je všetko veľmi pekne popísané, ale nehľadím, sa, nehľadím tam. E, chcem hovoriť o budúcich voľbách, nielen e, európskych voľbách, o všetkých voľbách, ktoré plánujeme v Európe, ktoré by mali byť spravodlivé, ktoré by mali umožniť pluralizmus a slobodné rozhodovania voličov každé budúce voľby v Európskej únii, a to sa začne európskymi voľbami, nebudú ako e, sa konať ako obvy, obvykle. obvykle. Máme nové podmienky a rizika. Napríklad je tu riziko zneužívania súkromných e, údajov. Niekto si myslí, že sme posadnutí v Európe ochranou súkromia. už je to subjektívny názor. Zrejme si spomínate na diskusiu ohľadom eh, DGPR, ale kauza eh, Cambridge Analytica, o ktorej sme sa dozvetili eh, v marci, pre mňa to bolo ako zlý science fiction príbeh nejaká spoločnosť, nejaký hospodársky subjekt sa dostal do súkromných údajov jednotlivcov Ehm, tam išlo, ak sa nemýlim, o 87 e, miliónov ľudí z celého sveta. E, e, čiže ehm, dostali sa tam a zneužili veľmi intimné súkromné informácie, ktoré určujú vás ako slobodného jednotlivca, zneužili to na politickú kampaň. My sme si na to zvykli v obchodnom svete, e, sme e, všetci terčmi e, takých kampaní v digitálnom e, svete. Sme pod kontrolou, sme súčasťou určitých algoritmov a skupín. Takže e, obchodné e, subjekty e, nás ľahko e, môžu zamerať. Ale e, ja dokážem odolovať komerčnému tlaku a nemusím si kúpiť e, nejaký vysovač, ale v prípade, keď na mňa e, E, idú s nejakými e, výzvami e, voliť konkrétnych ľudí, konkrétne strany, to už je niečo iné. Ja môžem niekoho zvoliť, ktorý to robí naj agresívnejšie a teda zahlasujem za prezidenta nejakého konkrétneho štátu. Nemám na mysli nikoho konkrétneho a to, eh, čo sme sa dozvedeli v prípade mm, Cambridge Analytica, eh, svedčí o tom, že je možné sa zamerať na jednotlivých ľudí, zneužiť ich osobné údaje na politickú kampaň a eh, na základe využitia takto odsudzených údajov konať. V takom prípade nemôžeme hovoriť o legálnych, spravodlivých voľbách, ktoré zaručujú pluralizmus. Takže ide o ochranu súkromných údajov. E, ďalej, e, manipulatívny obsah, e, fejkové správy, ďalej kybernetická bezpečnosť, kybernetické hrozby a útoky. Povedala som, že pre organizátorov volieb to je veľmi dôležité, preto sme oslovili všetky členské štáty a odporúčili i sme im, aby E, e, sa pripravili na e, všetky tieto rizika, aby prípadne zmenili svoju vnútroštátnu legislatívu. Tam EÚ nemá žiadne kompetencie, aby členské štáty boli pripravené zabezpečiť zaručiť politický pluralizmus a slobodnú voľbu. Chcem povedať, že v našom volebnom balíčku ktorý sa snažím popísať, e, naozaj myslíme to e, e, vážne. Politický pluralizmus, pravica, lavica, liberálna demokratia a tak ďalej. Všetci musia mať zaručenú možnosť spravodlivého prístupu k voličom. Odporúčame zaviesť pravidla pre vedenie politickej kampane na internete, ktoré budú platiť aj offline, pretože stále viac politické kampanie sa realizujú online. Nechceme zavádzať žiadnu cenzúru, nechceme nejakým spôsobom napravovať fejkové správy, e, používame pojem dezinformácie, čiže zámerné e, šírenie informácií so zámerom o ovplyvniť e, e, niečo dôležité. Nemám tu za sebou presnú definíciu. Volebný balík e, to je niečo, o čom sa domnievame, že členské štáty to budú vnímať ako niečo dôležité. Je to možnosť pre spoluprácu. Chceli by sme, aby členské štáty reagovali na všetky tri hrozby, aby e, sa vytvorila sieť, ktorá bude fungovať na celej Európskej únii a vyzývame členské štáty, aby e, vymenovali svojich zástupcov, ktorí budú s nami spolupracovať. Prečo sa Európska únia e, tak angažuje? Som už povedala, že naše kompetencie v oblasti voľb sú veľmi obmedzené. Je to plne v pôsobnosti zvrchovaných členských štátov. Máme e, e, tu väčšie kompetencie v oblasti ochrany údajov, to je pravda. Ale skúsme si predstaviť, ak by e, zneužitie údajov, manipulácie alebo kybernetické útoky by narušili voľby, to by znamenalo problém pre celú Európu. Práve preto si myslím, že to je tá téma, ktorá spadá pod tému dnešnej diskusie e, o budúcnosti Európy. Dámy a páni, to je zrejme, to je asi všetko, čo som chcela vám povedať. Budem rada e, výmene názorov, pretože ide o veľmi aktuálne a zaujímavé témy, najmä keď hovoríme o nových trendoch, rizikách a výzvach, ktorým musíme e, čeliť na záver chcem povedať, že som presvedčený, že spoločne sa nám podarí zdolať tieto rizika a prekonať e, túto, toto kritické historické obdobie. Chcem vás ubezpečiť, že náš výbor určite sa bude zapodívať e, e vašimi nármi vo vzťahu k rizikám a voľbám. A teraz naši priatelia z Rakúskeho parlamentu, e, pán... Takže začneme Reinholdom Lopatkom. Ďakujem za slovo, pani predsednička, pani komisárka, pani predsednička, pani ministerka. E, ďakujem za pozvanie na toto medziparlamentné stretnutie, ktoré má preberať budúcnosť Európy. Odkazujem e, na vašu správu ohľadom stavu rozpravy o budúcnosti Európy. Vzťah medzi národnou a európskou úrovňou je oveľa e, e, oveľa dôležitejší, než je to popísané v správe výzvy, ktoré nedokážu riešiť e, členské štáty sami o sebe. To sú tie veci, ktoré majú byť riešené na európskej úrovni. Samozrejme, e, význam európskeho projektu a predovšetkým prínosy EÚ, tie treba odkomunikovať lepším spôsobom na národnej úrovni. Takisto poznanie Európskej únie, e, znalosti o fungovaní európskych inštitúcií, to je čosi, čo treba šíriť po celej Európe. Náš parlament organizuje už mnoho rokov pracovný seminár, ktorý vlastne učí mladých ľudí, mladé rodiny o základoch demokracii a o základných princípoch EU. 10 tisíc ľudí v Rakúsku sa e, zúčastňuje na takýchto pracovných seminároch e, prostredníctvom všetkých piatich politických strán, ktoré sú zastúpené. Viac ako tisíc mladých ľudí malo možnosť sa bezprostredne e, potýkať s poslancami e, parlamentu. A teda e, e, všetky tie výzvy, pre ktorými stojí Európa, majú meno, spoločného menovateľa. Nedokážu sa im postaviť len jeden členský štát, jedna inštitúcia. Práve naopak, treba sklbiť všetky úrovne, národná, regionálna a potom aj tá nadnárodná. To je podmienkou pre úspešnosť európskeho projektu a pre opätovné získanie dôvery e, občanov. Národné parlamenty v tomto kontexte zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Ďalšia integrácia, e, európska integrácia e, je možná len za toho predpokladu, ak národné parlamenty okrem e, Európskeho parlamentu pretavia tú európsku agentu v tom zmysle, že budú prezentovať dopady európskej legislatívy priamo na nich. V Rakúsku člen e, poslanci Európskeho parlamentu majú právo zúčastňovať sa na rozprávach a dokonca môžu byť e, prítomní a aktívne sa zúčastňovať na rozprave na pôde aj Národnej parlamentu. Teda máme e, permanentný, trvalý dialog s našimi poslancami Európskeho parlamentu a snažíme sa mať aj dialog s našimi občanmi. Chcem sa dotknúť aj e, tej task force a otázky subsidiarity. Ako člen e, tej pracovnej skupiny Task Force by som sa chcel dotknúť niekoľkých dôležitých aspektov. Táto pracovná skupina pozostáva z členov národných parlamentov, e, výboru regionov a komisie má širšie implikácie e, a dosah na všetky inštitúcie, vrátanie Európskeho parlamentu. V náročných e, dobách Európskej únie to bol krok správnym smerom. Posilnilo sa tým EÚ a e, rovnako sa posilnili princípy primeranosti a subsidiarity, ktoré sa navzájom nevylučujú. Každá inštitúcia, každý orgán by sa mal oboznámiť so správou tejto pracovnej skupiny a zamyslieť sa nad tým, čo môže ten každý jednotlivý orgán, subjekt urobiť, aby sa tieto veci pretavili do praxi. Máme akési zdieľané chápanie subsidiarity a primeranosti. Myslíme si, že je e, potrebné pozdvihnúť úlohu regionálnych a národných parlamentov. Podľa môjho názoru neexistuje len, jedno, e, len jediná, jediný európsky demos. Nemáme európske pasy, máme národné pasy, máme národné, národné parlamenty, ktorý je a bude dôležitým zdrojom e, demokratickej legitimity a zodpovednosti ehm, je dôležité zaviesť tzv. zelenú kartu, aby mohli zohrávať, zohrávať e, pozitívnu úlohu a nielen tú negatívnu, ktorá sa presadzuje prostredníctvom žltej karty. Je to, e, e, je to, je to spolková rada, pre ktorou skladá účty, e, e, účty Angela Merkel. A takisto je to aj e, federálna rada, ktorá v, v Rakúsku, ktorú skladá účty Kurz. Takže je potrebné si uvedomiť tieto, tieto fakty. Subsidiarita je kľúčovým princípom. Tento princíp bol zakotvený v Maastrichtskej dohode a v Lisabonskej dohode národní parlamenty získali významnejšiu úlohu, ale e, sluby, ktoré boli dané, neboli v plnej miere naplnené. Potrebujeme náležitým spôsobom implementovať tento princíp. Obrovský nárast delegovaných aktov Eh, je eh, protireči subsidiarite, subsidiarite. V minulosti sme mali 30, teraz ich máme 140 delegovaných aktov. Teda to nie, neoberajú sa veci správnym smerom. Na jednej strane hlásame subsidiaritu, na druhej strane eh, máme proliferáciu delegovaných aktov. Vzhľadom na to, že som bolom členom tejto pracovnej skupiny, obrátim sa e, prítomných, obraciam sa na prítomných s výzvou, aby si aby si nielen e, vzali na vedomie správu e, pracovnej skupiny, tak ako je to v bode 9 uznesenia, ale aby tieto obsah tejto správy pretavovali do praxi. Myslím si, že sa, to vyjadru, že sa vyjadruje aj k budúcnosti Európy. Európsky parlament by mal považovať regionálne a národné parlamenty za no, e, dôležitých partnerov, prostredníctvom ktorých sa dokáže priblížiť občanom. A e, skutočne e, treba využiť to, čo nám ponúka táto správa pracovnej skupiny, teraz za federálnu úroveň, e, e, za federálnu radu, alebo teda spolkovú radu, je pán Kristian e, Buchmann. Ďakujem pekne, keď hovoríme o budúcnosti Európskej únie, a teda predovšetkým máme na mysli úspešnú budúcnosť, budúcnosť takej Európy, kde občania podporujú aktivity EÚ a aj dôverujú im. To, e, e, to je podmienené e, tým, že budú sa robiť rozhodnutia na primeranej úrovni a že tá Európa, ten európsky projekt sa dostane bližšie k občanom. My, my sme bližšie k našim občanom a e, takže posilnená e, demokratická kontrola sa môže realizovať prostredníctvom národných parlamentov. Teda národné parlamenty sú popri Európskom parlamente dôležitými hráčmi v rámci toho, tej, e, tej, toho inštitucionálneho konštruktu. Jean-Claude eh, eh, eh, Juncker prezentoval viacero scenárov pred letom tohto roku a scenár číslo 6 silnejšia demokratická únia je čosi, o čo sa máme snažiť. Jean-Claude Juncker povedal, že treba, aby sa výraznou mierou posunula v v demokratizačnom úsilí. A ako predseda výboru ehm, pre problematiky EÚ e, Rakúskej e, federálnej e, rady. Chcel by som sa dotknúť dôležitých vecí pre EÚ. Silnejšie zaangažovanosť národných parlamentov, zároveň tak aj širšia miera angažovanosti na regionálnej a krajskej úrovni. Ako dlhodobý člen výboru regionov. Domnievam sa, že úloha regionálnej úrovne, úloha obcí je kľúčová a chceme mať úspešné uplatňovanie európskej legislatívy a vôbec politiky. V Rakúsku, obdobne ako v iných členských štátoch, participácia na európskych záležitostiach je čosi, čo je vnívané s, um, s veľkou úctou, teda je, aj náš výbor pre záležitosti EÚ e, Rakúskej federálnej rady e, zohráva kľúčovú úlohu aj pri e, pripomienkovaní, aj pri presadzovaní európskej legislatívy. Federálna rada bol, poži, požíval veľký rešpekt z hľadiska uplatňovala subsidiarity. Minulý rok sme zorganizovali dôležité verejné vypočutie ohľadom budúcnosti Európy, a to za účasti e, e, výboru regionov. Subsidiarita je, je kľúčovou prioritou federál, Rakúskej federálnej vlády. O tom hovorila aj pani ministerka. My určite podporujeme rozvoj Európskej únie snať e, robiť menej, menej legislatívy, ale efektívnejšie. V Rakúsko je e, schopné výraznou mierou prispieť k e, úspešnosti tejto diskusie. Po mnohých diskusiách, rozprávach na európskej úrovni predpokladom konštruktívnej diskusie je spoločné chápanie subsidiarity. O tom hovoril už môj drahý priateľ Reinhold Lopatka. Musíme vnímať obe strany mince. Sú politické oblasti, kde treba robiť menej e, na európskej úrovni a a na druhej strane máme politické oblasti, kde potrebujeme urobiť toho viac na európskej úrovni, napríklad ochrana vonkajších hraníc, e, e, politika obrany, digitalizácia a tak ďalej. A mm, ak hovoríme e, e, e, menej, ale efektívnejšie, to neznamená, že by sme mali utechať na tých dôležitých témach. My podporujeme plne myšlienku subsidiarity a primerenosti. Jednotlivé provincie alebo spolkové krajiny Rakúska sa o to snažia e, podľa e, nášho ústavného zákona. E, federálna rada musí informovať nižšie zložky o všetkých delegovaných aktoch a musí byť poskytnutý priestor na pripomienkovanie federálna rada musí vziať do úvahy pripomienky parlamentov jednotlivých spolkových krajín na európskej úrovni silnejšia zaangaženosť národných e, parlamentov e, e, sa pretavuje nielen formou širšieho dialogu, a to, tu musí ísť o tok obidvoma smermi. Ak chceme posilniť úlohu národných parlamentov, tak musíme si byť vedomi určitých víziev spolupráca a, a koordinácia musí byť pritomná medzi regionálnymi, národnými parlamentami a parlamentom a európskym ďalej. Národné e, parlamenty by mali mať rozšírené kompetencie, e, aby mohli aj iniciovať legislatívu. Sa tu hovorilo o zelenej karte napríklad. Teda e, to by malo byť za účasti regionálnej úrovni aj obci. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Christian. I would like to now invite Luka Žeje. We have the honor to have the president. Takže teraz dáme slovo pánovi Lukovi Žije, ktorý je e, prezidentom e, Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Ďakujem pekne za pozvanie, pani predsednička, Vadena, pani komisárka, ministerka, e, poslanci, poslankyne národných e, parlamentov a Európskeho parlamentu. V, vo svojom prejave o stave únie Jean-Claude e, Juncker hovoril o, o potrebe európskeho patriotizmu. Mnohí z vás tu zastupujete národné parlamenty a pre väčšinu z vás E, bude v najbližších mesiacoch veľmi silno e, rezonovať Európsky parlament. V kontexte tých volieb EÚ sa stalo akýmsi obetným e, baránkým, baránkom, na, ktor- na ktoré sa všetko zvalovalo, všetky problémy v oblasti ekonomickej, sociálnej, environmentej aj, aj, aj geopolitickej. Musíme Musíme sa opierať o fakty a nie o výmysly. A, e, a to je problém, s ktorým sa potýkame na národnej úrovni. Európa nám poskytla 70 rokov mieru a, a poskytne nám ďalšie roky mieru a prosperity, ak budeme spolupracovať a pôsobiť konštruktívne. A každý sa zodpovedne zhostí svojej úlohy. Nie, E, výbor, e, Európsky e, ekonomický a sociálny výbor bol veľmi silným protagonistom všetkých týchto hodnot. V septembri 2015 náš výbor schválil správu, ja som bol spravodajcom, o, o, kde sme vyzývali, aby Európsky parlament rozpracoval to, čo eh, spísali eh, eh, vo svojom materiáli mm, Bresson a bere vo svojich materiáloch. Skutočne potrebujeme mať úniu, ktorá otvára nové príležitosti a je to Európska únia, ktorá sa zaujíma a ktorá pomáha a chráni. Toto je hlavné posolstvo toho nášho stanovisko je e, lepšie e, využívať existujúcu Lisabonskú zmluvu vo všetkých politických oblastiach, ďalej posilnenie eurozóny a EMU a ďalej posilňovanie občianskej participácie e, tým, že sa bude lepšie využívať princíp subsidiarity v horizontálnej aj vertikálnej rovine a ďalej presadzovať intenzívnejšie článok 11 o participatívnej demokracii. Takže prezident komisie eh, venoval pozornosť eh, vypracovaniu eh, Bielej knihy a práve náš výbor bol prvým aktérom, ktorý rozbehol konzultačný proces medzi svojimi občanmi Máme presne štrukturovaný tento e, e, proces. Vieme, že aj Eurobarometer poskytuje zaujímavé vstupy. My sme si povedali, že chceme e, vlastne pracovať s reprezentantmi občianskej spoločnosti jednotlivých členských štátov, aby sme mali podchytené všetky zložky občianskej spoločnosti členských štátov. A E, e, v rámci e, tohto konzultačného procesu sme teda oslovili tisíce ľudí a potom sme predložili naše pripomienky v júli 2017 k Bielej knihe komisie v, v júni rovnakého roku my sme vychádzali z toho konzultačného procesu. My sme boli hosti. Európska komisia organizovala panel európskych občanov v gestii prezidenta Macrona a, a, a teda aj Európskej komisie. V podstate e, z toho vyplynuli 12 otázok, ktoré sa využili, sa využili pri e, konzultačnom procese, ktorý prebiehal v online režime E, s útosťou konštatujem, že to nebolo v plnej miere e, využité. V podstate e, vyplynulo 5 oblastí, ktoré si zasluhujú pozornosť v rámci tohto konzultačného procesu. Poprvé, vytváranie pracovných miest, životné prostredie, bezpečnosť a problematika migrácie. Naši občania sú frustrovaní často z toho, ako funguje EÚ a uvedomuje si, že tá národná úroveň eh, ne, nedokáže eh, riešiť mnohé z tých víziev, s ktorými sa potýkame. No a naši občania očakávajú akési konkrétne kroky a eh, nech by tá Európa uberala akýmkoľvek smerom v nadchádzajúcich mesiacoch, predovšetkým aj v dôsledku volieb. Európa musí byť musí sa vyvíjať v súlade s predstavami svojich občanov. A to sa musí pretaviť do aktivít všetkých inštitúcií EÚ. A toto snaženie musí byť oveľa viac strukturované, ako tomu bolo doposiaľ. Kladieme si otázku, ako to zabezpečiť. Na inštitúciálnej úrovni si kladieme otázku, ako zabezpečiť to, aby sa občania cítili, že sú Ehm, sú ehm, tou ústred, tým ústredným miestom, tou zložkou celého európskeho projektu. Myslíme si, že je dôležité, aby ten európsky občan e, e, mal možnosť sa vyjadriť a to vyjadrenie by malo svoju váhu. Jednoducho musíme mať kolektívnu reflexiu na všetko, e, čo nám občania hovoria a treba vo zvýšenej miere e, sa zamerať na mládež a zatraktívniť Európu pre mládež. E, pri príležitosti 60. výročia nášho výboru ja som rozbehol taký program Reunesans, to znamená renesancia plus E, Európska únia. Mnohí Európania stratili pocit, že patria k tomu úspešnému projektu, príbehu, ale e, my sme, e, my, si zase, my sme presvedčení o tom, že kríza je predpokladom znovuzrodenia. A táto re re, nie renesancia alebo re unesancia je toho podstatou. A e, my sme presvedčení o tom, že je potrebné preklopiť fantastickú myšlienku do do, eh, čoho, mm, do niečoho, čo, čo sa nám stane eh, akousi zásadou, niečo, čo chceme presadzovať, eh, hodnoty, ktoré chceme obhajovať. No, my sme presvedčení o tom, že národné parlamenty dokážu prepojiť Európu s tou politickou diskusiou na národnej úrovni a vy ste tie stavebné kamene silnej Európy do budúcnosti. Bez pochyby kalendár, kalendár nám, nás upozorňuje na to, že ďalšie mesiace budú kritické. Brexit e, a potom e, e, summit v, v, v máji, 9, pred 9. májom a potom samozrejme budú európske voľby. My, si, my sme presvedčení, že to všetko musí byť nasmerované na participatívnu demokraciu, čo sa prejaví v širokej účasti európskych voličov na voľbách. Treba obhajovať európsky projekt. Nie kvôli tým problémom, ktoré máme dnes, ale kvôli tomu, čo bolo zabezpečené, dosiahnuté za ostatných 70 rokov. Do dnešného dňa Európa je tým najlepším miestom na žitie a na pracu. Ako povedal eh, Benini pred viacerými rokmi, Európa je stále tým najlepším projektom, eh, ktorý máme posunúť našim deťom ako darček. All see Europe with the Samozrejme, všetci musíme vidieť Európu E, nielen vo vnútri, ale na nás sa pozerajú aj občania e, mimo Európskej únie. A preto musíme hľadať inovatívny model, ktorý donesie mier a pokrok na tomto kontinente, e, ktorý bol ničený mnohými vojnami a už o niekoľko dní, niekoľko týždňov oslávime z e, té výročie ukončenia Prvej svetovej vojny. Na záver, dovolte mi, pani predsednička, e, vrátiť sa k inštitucionálnemu rámcu. A tu by som chcel spomenúť štyri veci. V prvom rade myslíme si, že treba posilniť úlohu Európskeho parlamentu a e, najmä dialog, jeho dialog s národnými parlamentmi, pretože toto je spôsob, ako E, môžeme prispieť k vyváženému stavu e, pri odpovedi na návrhy rady. Takýmto spôsobom budeme chrániť a zabezpečovať e, úlohy Európskej komisie. Čo sa týka samotnej rady, musíme využívať čím tým viac kvalifikovanú väčšinu pri našich hlasovaniach tak, aby sa E, takéto hlasovanie stalo normálnym. E, diskutujeme o pristahovalectve, o migrácii, o bezpečnostných otázkach, e, či už diskutujeme o Líbii alebo o akejkoľvek téme. Ako náhle rozhodneme, každý jeden člen rady musí samozrejme príslušne sa zachovať a odpovedať. A preto som presvedčený, že potrebujeme štrukturovanejšie zaangažovanie miestnej samozprávy a občianskej spoločnosti. A to prostredníctvom konzultačných výborov, prostredníctvom výboru regionov a ekosoku. Ďakujem pani predsednička a e, chcem vás uistiť, že e, stojíme pri vás a chceme preložiť ruku k dielu pri budovaní Európy pri, pre najbližších 60 rokov. Ďakujem, pán predseda, e, pani Duden za výbor regionov. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť, ak dovolíte, nemecky, pretože je to ľahšie pre mňa. Vážne pani Hübner, vážne kolegovia a kolegyne, chcel by som aj v mene e, nášho predsedu veľmi pekne poďakovať za toto pozvanie Žiaľ, pán predseda Lambert, pre iné inštitucionálne povinnosti nemohol sem prísť. Chcel by som využiť túto príležitosť. E, než budeme hovoriť o budúcnosti Európy, povedať niekoľko vied e, ohľadom e, činnosti pracovnej skupiny. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Náš výbor presadzoval v tejto skupine, aby legislatívny proces v rade bol transparentnejší Platí to, e, je to veľmi dôležité pre Európsky parlament a pre národné parlamenty Európy spolu e, s e, Európskym parlamentom sme dostali úlohu to posilniť na európskej a regionálnej úrovni. Aj napriek tomu, že Európsky parlament nebol pritomný v tejto skupine a náš e, e, výbor regionu sa domnieva, že mm, to treba presadzovať. A teraz niekoľko slov ohľadom budúcnosti Európy. Diskusie o budúcnosti Európy e, v súčasnosti mm, sú dôležitou výzvou diskusie mm, diskusie o Európe na nacionálnej a európskej úrovni aj tu, na miestach, v mestách, aj v regiónoch je veľmi živá ale ehm, stále brutálnejšia neistota a strata orientačných bodov e, znepokojí našich občanov a to veľmi radi využívajú populisti e, všetkých druhov. V návrhu e, správy kolega spomína viaceré politické subjekty a osobnosti, ktoré vyzvajú po novom myslení. Áno, potrebujeme mať nové idei a nemusíme však zakladať e, e, znova Európu. E, máme veľa pozitív a mnohé veci, ktoré sa často kritizujú ako slabosti Európy, predstavujú silné strany, i keď to nie je až také e, modné, dokážeme sa snažiť o kompromis, to si vyžaduje časť, e, trpezlivosť, energiu, ale je to základom e, dôvera. Myslím si, že v súčasnosti to potrebujeme viac než kedykoľvek Národné vlády, občianská spoločnosť, mnohé strany, eh, eh, vedecké osobnosti prichádzajú s návrhmi ohľadom toho, ako zvýšiť transparentnosť Európy a posilniť demokratický rozmer. A napokon eh, teraz prebiehajú viaceré dialógy s občanom. Je to dobrý začiatok, ale nie je to všetko. Výber regionov volá potom, aby sme viac využívali kapacity regionov E, do e, rozhovoru o budúcnosti Európy, aby sme mali väčší dosah na našich občanov, aby sme ich vedeli získať pre európsky projekt. Musíme e, vedieť lepšie vysvetľovať, prečo a aké riešenie v Európe sú možné a ktoré nie. Musíme tiež e, vnímať e, námety, e, obavy občanov, presadzovať nové myšlienky a to je naša spoločná zodpovednosť na všetkých úrovniach. Európa občanov, to je Európa budúcnosti a tu máme 5 priorít na obdobie až do roku 2020 s tým, aby naše občania mohli prispieť k dialogu a posilniť prepojenie alebo obnoviť e, spojenie Európy s občanmi, aby sme zvýšili zodpovednosť na lokálnej a regionálnej úrovni e, vrátane e, aj pre občanov. Súhlasíme so správou v tom, že potrebujeme silnejšiu verejnosť v Európe, ktorá posilní de- demokraciu. Súhlasím s výrokom o tom, že európska demokracia E, potrebujú e, väčšiu európsku identitu, e, väčšie európske občianstvo, väčšiu participáciu. Problém, ktorému čelíme, je ten, že potrebuje naraz všetky prvky, ktoré sú navzájom podmenené. Je to veľká politická zodpovednosť v každom prípade na miestnej a regionálnej úrovni Ehm, máme ehm, mm, demokratické štruktúry e, napojené na občanov a mm, treba si uvedomiť, že všetky rozhodnutia e, mm, majú lokálny dopad a opačne e, lokálne rozhodnutia majú európsky rozmer. Treba sa sústrediť na také rozhodnutia, ktoré pocítia vo svojom živote občanie Ide o konkrétne projekty regionálneho e, rozvoja, boja proti nezamestnanosti, e, ide o zaistenie bezpečnosti občanov v globalizovanom a e, na prvý pohľad chaotickom svete. Chcel by som spomenúť určité aktivity výboru regionov v tomto smere. Predseda Lambert vystupoval, alebo bol pritomný s predsedom parlamentom počas vystúpenie o stave únie a obaja predsedovia vyzvali po úzkej spolupráci medzi eh, demokraticky legitimovanými inštitúciami únie. Ak eh, chceme teda zachovať eh, jedinečný projekt pred deštrukciou, musíme počúvať názvy z dola potom volal aj predseda rady Tusk. Môžeme eh, to presadzovať iba eh, z účasti eh, zodpovedných štruktúr na mieste. Ide o utečencov, o boj za lepšiu sociálnu Európu a prispôsobenie sa klimatickým zmenami. Máme viac ako 150 členov výboru, ktorí viedli dialog v regiónoch viac ako 22 tisíc občanov zodpovedali naše dotazníky na internete a tiež pomocou rôznych aplikácií vyjadrovali svoje námety. A predseda Lambert volá po konkrétnym návrhom Eh, viesť takýto dialog nielen eh, pred európskymi voľbami. Ide eh, o, o, o doplnenie existujúcich nástrojov, aby sme znovu získali dôveru občatov. Treba zabezpečiť, aby ľudia, ktorí sa zúčastňujú takýchto dialogov, dostávali spätnú väzbu o ich výsledkoch. Um, Spolupracujeme eh, eh, s predstaviteľmi občianskej spoločnosti spoločne môžeme vytvoriť myšlienky a formy, eh, ktoré budú užitočné pre iné inštitúcie. Veľmi dúfam, že počas nasledujúcich mesiacov budeme mať konstruktívnu výmenu názorov aj po voľbách v roku 19 kľúčovými eh, prvkami eh, eh, sú dialog, dôvera, zbliženie. Ľudia častokrát majú väčšiu dôveru svojim, k svojim voleným zasudcom na mieste treba zohľadňovať územné aspekty politiky Európskej únie v rámci tých e, projektov, ktoré podporuje Európska únie, musíme zabezpečiť e, výmenu názorov a to je najlepší argument pre jednotnú Európu. Táto Európa musí byť demokratická a e, musí mať jasné postoje voči spoločným hodnotám. Naši predstaviteľe na rôznych úrovniach musia spolupracovať v záujme všetkých občanov, musia ísť príkladom, iba tak e, dokážeme získať dôveru všetkých, e, dôverov v Európsku úniu, ako aj dôveru v demokraciu, ktorá je najlepším riešením. Ďakujem pekne za pozornosť. Madame Duden. Ďakujeme veľmi pekne, pani Duden. E, predtým, ako odoznám slovo zástupcom jednotlivých parlamentov, dovolte mi, aby som privítala Joachima Almuniu, ktorý je bývalým prominentným členom Európskej komisie a v súčasnosti je, e, stojí na čele Bruselského think tanku. Prajem príjemné popoludne všetkým. E, ďakujem za pozvanie na toto veľmi zaujímavé stretnutie, ktoré je veľmi zaujímavé pre nás všetkých e, z hľadiska myšlienok, ktoré tu zaznievajú. Dovolte mi, aby som sa podielil s vami, ako vidím diskusiu o budúcnosti Európy. Predpokl- predpovedať budúcnosť je jednoducho nemožné. A v týchto časoch je to ešte komplikovanejšie, ale samozrejme eh, z hľadiska víziev, ktorým eh, čelíme, musíme si vyjasniť myšlienky, čo vlastne chceme. Akú Európu si v budúcnosti želáme, akú budúcu Európu by sme chceli odovzdať budúcim generáciám. Teda karty sú rozložené na stole, výzvy sú známe a my ich musíme vyriešiť. Európa čelí problémom a ja si nepamätám také ťažké diskusie o samotnej podstate európskeho projektu, ako tie diskusie, ktoré prebiehajú v súčasnej dobe v mnohých členských štátoch. A e, mnohé takéto diskusie budú naďalej prebiehať až do európskych volieb v maji budúceho roka. E, v mnohých členských štátoch e, máme problémy e, demokratického charakteru nielen z toho dôvodu, že sme členmi Európskej únie, ale aj z toho dôvodu, že sme si mysleli, že niektoré problémy už boli vyriešené v, i v takých krajinách, ktoré majú demokraciu už dosť dlho. V mnohých E, krajinách sme vystavení e, turbulenciám na celosvetovej úrovni. To všetko vedie k neistote, k obavám a v mnohých európskych štátoch e, zažívame stav intenzívnej polarizácie, polarizácie politického diskurzu. A vidíme dva také konce E, e, debaty, politického diskurzu, ktoré značne trieštia, delia našich občanov. Na jednej strane sú tí, ktorí vidia európsku budúcnosť a e, tí druhí sa boja kroku vza, dozadu. Avšak Európa sa týka všetkých, i tých, ktorí majú obavy, i tých, ktorí veria Európa a chcú budovať silnejšiu lepšiu Európu. Európa samozrejme musí poskytovať dostatočné množstvo ochrany e, pre nás všetkých a za to sme zodpovední e, my e, politickí lídry. Musíme hľadať spôsoby lepšej ochrany za účelom budovania lepšej budúcnosti a neísť smerom dozadu, neustupovať. Ako to však dosiahnuť? na európskej úrovni sa vytvorilo väčšie množstvo verejného priestoru, tak ako tu odznelo pri úvodných eh, eh, prezentáciách, eh, že zatiaľ nie sme na tej úrovni, že by existovalo euroobčanstvo, avšak najmä počas finančnej krízy a počas mnohých ďalších kríz, ktoré nasledovali, sme boli svetkami európskej e, diskusie, ktoré nás e, e, spájali v mnohých aspektoch, ktoré sa týkali nás všetkých. Kto bol účastníkom takýchto debát? Nebol to len Európsky parlament, samozrejme boli to i národné parlamenty. A práve z tohto dôvodu sú stretnutie také, ako je dnes veľmi dôležité. Účastníkmi diskusie sú politické strany, najmä na národnej úrovni. Na politickej úrovni e, sú politické strany, nemajú, nemajú politické strany dostatočnú e, silu tak, e, aby čelili inštitucionálnej diskusii, ktorá tu prebieha. Ale samozrejme, máme tu rôzne siete, občianske spoločnosti a všetky tieto subjekty vnášajú neprehľadnosť do e, stavu a preto politickí lídry to majú ťažšie, ako to mali pred 20, pred 25 rokmi. A preto budúca Európa si vyžaduje veľmi silných vodcov a silné vodcovstvo, ktorí sú však e, mysľou otvorení a ktorí favorizujú, ktorí presadzujú dialog. Toto je vlastne východiskový bod pre úvahy. Aké sú dve základné kapitoly našej úvahy o budúcnosti Európy? Na jednej strane máme inštitucionálny aspekt budúcnosti Európy. Tu sa môžem pristaviť eh, o mojej predstave o inštitucionálnej reforme, ktorá bude musieť eh, prebehnúť. Ja som si prečítal správu, eh, ktorú prijal tento parlament práve na tému inštitucionálna reforma. A E, ktorú odprezentuje môj kolega Ramon Chavrevi. E, teda, ktoré sú témy, ktoré musíme považovať za najurgentnejšie? Jedného dňa sa bude opätovne meniť zmluva, avšak stále netreba e, srácať zo zreteľa neúspech Európskej ústavnej zmluvy, ktorá pred mnohými rokmi e, stroskotala. nesmieme zabudnúť ani na zmluvu z NIS, e, ktorá e, chcela pripraviť Európsku úniu pre to veľké rozširovanie v roku 2004, teda e, vo svetle súčasných zmluv, čo môžeme zmeniť z inštitucionálneho hľadiska, ako niektoré správy poukazujú. Ja tiež som e, za to, že mm, neboli využité niektoré nástroje, ktoré nám poskytuje Lisabonská zmluva. A ja, som, ja sa zasadzujem o posilnenú spoluprácu, ktorú treba viac využívať. Potrebujeme viac posilnenej spolupráce, pretože je e, to častokrát nástroj e, pokroku až do chvíle jednomyselného, jednomyselného hlasovania v rade. Ďalej musím povedať, že rada má charakter inštitúcie v zmysle Lisabonskej zmluvy, e, avšak myslím si, že má príliš vysokú silu a, vplyv, avšak európska architektúra e, žiaľ nenašla vyrovnaný e, stav pri poskytovaní právomoci rade. Samozrejme uznávam, že e, potrebujeme mm, dosiahnuť e, dohodu medzi našimi politickými lídrami, medzi predstaviteľmi e, vládmi, ale nie sú to zákonodarci a nie sú to subjekty, ktoré presadzujú legislatívu a nie sú to subjekty, ktoré rozhodujú o tom, kto E, presadzuje e, legislatívu. Samozrejme, častokrát hlasovania e, si vyžadujú jednomyselné hlasovanie a to častokrát vedie k odročeniu veľmi vážnych rozhodnutí a častokrát sa používa kvalifikovaná väčšina aj v daňových oblastiach. Napríklad potrebujeme preto posilniť dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, ale konec koncov to už povedali moji predrečníci, ale môžem vyjadriť môj súhlas s týmto konštatovaním. Takže e, poďme sa pozrieť na konkrétne inštitucionálne zmeny. Dovolte mi, aby som odprezentoval 5 e, politických bodov, ktoré si budú vyžadovať politické rozhodnutie, ktoré zabezpečia lepšiu budúcnosť Európy. Po prvom rade e, musíme dokončiť budovanie ekonomickej e, a menovej únie, hospodárskej a menovej únie. Toto si nevyžaduje nejakú veľkú diskusiu, pretože konec koncov táto téma už bola intenzívne prerokovaná. E, musíme posilniť riadenie hospodárskej a menovej únie. To sa týka najmä ministrov financí eurozóny a tiež potrebujeme e, opäť e, e, nastaviť vzťahy po Brexite. Samozrejme, tí, ktorí vystupujú, tí musia si uvedomiť, že aj keď nebudú členmi e, eurozóny, nebudú úplne e, mimo. Pretože to neznamená, že euro, že euro nebude nikdy jednotnou menou. E, preto by sme mali nabádať tých, ktorí ešte nie sú pripravení, aby zvažovali rozhodnutie hospodárska a menová únia teda Európsky e, parlament musí nájsť spôsob, ako e, sa zhostiť otázky posilnenia hospodárskej a menovej únie a parlament má absolútne právo e, žiadať viac právomocí v rámci európskeho semestra, pretože tu nejde len o bankovú úniu, samozrejme je to dôležité, nie je to len o fiskálnej kapacite eurozóny, čo je tiež veľmi dôležité, ale je to aj o raste, o konvergencii, konkurencie schopnosti, inováciách, tvorbe nových pracovných miest, ako aj dobrého fungovania jednotného trhu. A všetky tieto aspekty si vyžadujú hĺbkovú diskusiu nielen na úrovni rady, alebo diskusiu nielen medzi komisiou a radou. Vyžaduje si diskusiu aj medzi národnými vládami a komisiou, ale samozrejme je veľmi dôležité, aby aj Európsky parlament bol zaangažovaný do tejto diskusie e, spolu s národnými parlamentmi, pretože e, tie sú zodpovedné za implementáciu odporúčaní Európskeho semestra a je veľmi dôležité aby e, boli vhodne e, podporované najmä tie parlamenty, ktoré sú pozadu s transpozíciou záväzných dokumentov. Samozrejme, musí prebehnúť diskusia o európskej pristáhovaleckej politike, pretože spolu s terorizmom sú to najdôležitejšie témy, ktoré sa týkajú našich občanov. A e, nastal už istý pokrok. E, zomkli sme sa v boji proti terorizmu, avšak e, nedošlo takmer k žiadnemu pokroku pri definovaní e, a realizácii európskej prísľadskej politiky, ale občania na to čakajú, aby sa tak stalo. Tu nejde len o dodržiavanie princípu subsidiarity, ide o to, že e, táto otázka ide ruka v ruke s bezpečnostnými e, rizikami a ohrozuje to našu demokraciu. Je to veľmi vážna úloha a vyžaduje si to veľmi veľa politického, e, politické odhodlanosti, politickej síly a vôle. A politická vôľa znamená pre tento parlament a pre národné parlamenty pri diskusii o európskych stratégiách. Vyžaduje si to široké e, väčšiny E, vodcovstvo, samozrejme bez e, vtláčania nejakých e, myšlienok násilným spôsobom. Vyžaduje sa to demokraciu na všetkých úrovniach, pretože je to výzva, ktorá sa týka viacerých úrovní. Nehovoríme o demokratickom deficite tu alebo o nedostatku demokracie tam, pretože demokracia je našim spoločným problémom na všetkých úrovniach politickej činnosti, ktorá sa týka občanov. A toto znamená i to, že musíme opäť získať dôveru občanov v naše inštitúcie, ktorá utrpela veľmi veľa za posledné roky. Táto dôvera za posledné roky v niektorých členských štátoch stúpa, avšak e, musíme prezentovať e, pozitívne výhliadky e, pre rast. Dôvera v Európu je najdôležitejšia nebude žiadna Európa bez toho, aby jej občania nedôverovali. Takže zatiaľ mám len desiatich, ktorí požadujú rečnícky čas. A musíme uzavrieť ten rečnícky zoznam. Na to máte ďalších 5 minút, aby sme vedeli prideliť čas. Než otvorím to predsedlom Európskeho parlamentu, najprv Litva, pán Mindaugas, Pujdogas predstaviteľ Sejmu z Vilniusu. Nech sa páči. E, pone pirmininkė, kolegos, iš tiesų e, Lietuva nuoširdžiai nori, kad ES projektas. Vážna pani predsednička, vážení kolegovia, Európa, prepačte, Litva chce, aby európsky problém bol dlhodobý úspešný. 64% občanov Litvy podporujú Európsku úniu. Keď som však pôsobil ako expert komisie v roku 2014, veľmi dobre som si uvedomil problémy, eh, ktorým eh, čeli Európa a mm, Brexit bol iba eh, jedným z výstražných signálov, ktoré dostala Únie. Treba premyšľať o ochrane vonkajších hraníc a tento problém Mm, je pre nás sporný. Chceme, aby európsky projekt bol dlhodobý, nepretržitý, aby bol úspešný. Ak eh, nám na tom záleží, treba si spomenúť na pravdivé slova eh, britského historika Tomhana, ktorý eh, povedal, že v politike sa prejavujú e, časokrát veľmi odlišné politické síly. Teraz čelíme hrozbe rozpadu Európskej únie. Treba vnímať Európsku úniu ako e, úniu e, seberovných členských štátov, ktorí zjednocujú spoločné hodnoty. Keď hovoríme o konkrétnych e, problémoch, treba podotknúť, že Litva e, je proti cezhraničným volebným zoznamom to e, nám neumožňuje náležite ovplyvňovať výsledky takýchto volieb v oblasti zahraničnej politiky a fiskálnych otázok považujeme za veľmi dôležitú subsidiaritu, pokiaľ ide o e, rozšírenie uplatnenia e, e, kvalifikovanej väčšiny pri hlasovaní. Vo svojom vystúpení o stave únie predseda Európskej komisie pán Juncker navrhol uplatniť kvalifikovanú väčšinu v oblasti daní aj v niektorých e, e, ďalších oblastiach s určitými výnimkami. Treba o tom diskutovať, pretože toto môže vyústiť do federalizmu a môže zbaviť, neumožniť menším členským štátom, aby boli vypočuté, ako už som povedal, 64% našich obyvateľov podporujú Úniu, sú pro Európania, avšak mnohé prieskumy svedčia, že ľudia nemajú pocit, že Európska únia načúva ich hlasom. Treba urobiť analýzu návrhov, s ktorými prichádzajú krajiny Strednej a Východnej Európy. Častokrát e, e, uvádzajú, že krajiny Západnej Európy sa snažia nanútiť im vlastnú agendu občania strednej východnej Európy nechcú, aby sa vnímali ako občania druhej kategórie. Aby boli vnímaní ako občania druhej kategórie a každý členský štát má, musí mať možnosť e, byť vypočutý v rozhodnutiach Európskej únie. E, musí byť e, väčšia účinnosť treba zabezpečiť väčšiu demokratickú zodpovednosť a väčší dôraz na riešenie spoločných problémov. Ehm, kolegovia, prajem si, aby eh, hlasy ehm, Maďarov, Čechov a iných eh, menších krajín boli vypočuté. Treba hľadať dlhodobé udržateľné riešenie o budúcnosti Európy. Eh, iba to posilní našu organizáciu. Ďakujem pekne. Jo Leinen, mene Európskeho parlamentu. Vážna pani predsednička, vážni kolegovia, veľmi sa teším eh, na túto diskusiu, pretože budúcnosť Európskej únie môžeme tvoriť iba spoločne. To nedokáže samo sebe eh, urobiť Európsky parlament, to nedokážu urobiť o samote jednotlivé národné parlamenty, ide o spoločnú vec Myslím si, e, že to jasne videli všetci rečníci. Prihlásil som sa o slovo, pretože žiaľ o štvrtej musím e, predložiť svoju správu e, vo výbore ENVI o klimatickej konferencii v Katoviciach okrem e, viacerých vecí treba povedať, a Javi o tom hovoril, trošku sme sa stratili. E, zabudli sme, prečo sme vytvorili Európsku úniu, prečo chceme ju naďalej udržať minimálne e, po vojne e, v Európe, v západnej Európe bolo jasné, že ide o ochranu slobody. Od vtedy sa táto myšlienka stratila. V parlamente som predsedom delegácie pre vzťahy s Čínou a každý, kto tam bol, e, vie, čo sa tam deje, čo je pre nás e, je e, výzvou z hľadiska hospodárstva. Je to nekalá konkurencia a Čína tu môže kupovať, čo chceť. A ich výrobky sú dotované a žiadna krajina vrátane Nemecka si s tým neporadí. My sme na to sme príliš E, mali, dokáže to iba Európska únia, alebo umelá inteligencia. Vieme, že teraz sa, e, veľ, e, sa veľmi snažíme, miliardy dolarov sa vynakladajú v Číne, v USA a na to, aby sme zvládli tieto technológie, potrebujeme mať spoločné projekty a v oblasti internetu zaostávame Dokážeme to iba spoločne na základe výskumných programov a spoločných projektov. Čo som chcel povedať o e, otázke e, demokracie, Lisabonská zmluva presne uvádzať, o čo nám ide e, upravuje parlamentnú a participatívnu demokraciu, pokiaľ ide o parlamentnú demokraciu, blíže sa nasledujúce mm, mm, mm, európske voľby. Už veľa rokov máme jediné na svete cez hraničné voľby. Vieme, nakoľko je to zložité. Nikdy nezabezpečíme e, parlamentu demokraciu, pokiaľ nebudeme mať na to príslušných aktérov. A to si vyžaduje silné celé európske politické strany. Existujú na papieri Avšak v skutočnosti nie. Domnievam sa, že e, e, postup e, voľby špičkových kandidátov je dobrý, pretože by to umožnilo prezentovať dobrých kandidátov aj v cezhraničnom rozmere a médiá, domnievam sa, budú o tom viac písať, zabezpečia väčšiu konferenciu E, ako už som povedal, Európu dokážeme e, vytvoriť iba spoločne a tu musíme viac angažovať národné parlamenty. Spomenuli ste zelenú kartu, o tom diskutuje. To bude ďalší krok prechodu od žltej k zelenej farty. Už ja som bol 5 rokov e, vo výbere regionov, zastupoval som svoju nemeckú spolkovú krajinu. E, e, veľmi dobre viem, nakoľko je dôležitý regionálny rozmer a pani tiež hovorila, že musíme zapracovať ako stále nástroj aj dialog s parlamentom e, s občanmi nielen pred voľbami a stále musíme sa zapodívať s občanmi na mieste a na regionálnej úrovni, ako povedal pán predseda. Európa je stále najlepším miestom na život a neradi by sme boli, aby e, tento projekt stroskatal e, pre ľudí, ktorí tomu nerozumejú a majú iné zámery. A tu je dôležitá úloha kolegov z e, parlamentov. Ospravedlňujem sa. Ešte jedna kolegyňa musí ísť na hlasovania. Poprosím vás. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ešte by som chcel doplniť zo pár dôležitých vecí. V maji eh, sme mali správu Európskej eh, ombudsmanky, eh, ktoré bol veľmi kritický činnosť vlád v rade. Správa zdôrazňovala, že tu chýba akákoľvek transparentnosť, že rada si nepočína európskym spôsobom. Občania, poslanci národných parlamentov nevedia v podstate, čo všetko robia predstavitelia E, vlád, e, výbor, e, ktorého som členkou, vrátane výboru PETI, um, reagovala na kritiku ombudsmanky a chcel by som vás vyzvať, aby ste pracovali s vlastnými vládami, apelovali na ne, aby zmenili svoje spôsoby, aby nekonali ako medzi vládny orgán, ktorý nepúšťa a akúkoľvek participáciu parlamentov musí byť rovnako transparentný, ako sme my v Európskom parlamente. Aby ste vedeli odsledovať, čo všetko robí vaša vláda, aby ste vedeli zabezpečiť interakciu s inými vládami, aby boli zodpovedné za e, e, vlastné rozhodnutie, ako Jo Leinen skvele e, povedal vo svojej správe. V súčasnosti vlády môžu obviňovať zo všetkého Brusel, skrývať sa zo Bruselu. Mm, a to bude pokračovať, pokiaľ nezmenia eh, svoje spôsoby, nezačnú konať transparentne mm, po európsky. A to môžeme urobiť na základe existujúcich zblov. Eh, pani Rejli, naša ombudsmanka, eh, sa odvoláva na Lisabonskú zmluvu, a e, tvrdí, že to by sa dalo jednoducho robiť, samozrejme za predpokladu, že vlády budú e, ochotné e, zbaviť sa svojich manier s tým, aby to bol podstatne spolahlivejší spôsob než niečo, čo je založené na žltej, zelenej alebo modrej karte. A preto dôrazne vás vyzývam, aby ste sa videli týmto smerom. A táto správa pani ombudsmanky je je to nájdete na internete. A je tu návrh správy výboru AFKO a PETI od 31. júla a je to číslo 2096 e, dokument číslo 2096. E, oboznámte sa s týmito e, materiálmi a potom budete mať veľmi dobré nástroje, aby ste vedeli pôsobiť na vlády, aby pôsobili e, spolahlivejšie, transparentnejšie. A to nám veľmi pomôže komunikovať s občanmi, aby občania si uvedomili, že sú súčasťou procesu a môžu zohrávať dôležitú úlohu a zhostiť sa svojej demokratickej zodpovednosti s tým, aby vlády sa nehovorali, že toto nie je možné, nebezpečné a je príliš vzdialené Eh, som presvedčený, že budeme mať veľa reakcie. A teraz Ramon Auregi, ak chcete eh, naďalej eh, vystúpiť, prezentovať svoju správu, ďakujem pekne za trpezlivosť. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. V skutku mm, rád by som poďakovať za túto možnosť zúčastniť sa tejto rozprávy. E, e, vítam úprimnú, e, otvorenú výmenu názorov ohľadom našej budúcnosti. I keď nemáme všetci rovnaké predstavy, je dobré si ich porovnať. Ďakujeme rakúskému predsedníctvu výboru pre zahraničné záležitosti, predstaviteľom ministerstiev, regionov, hlavná vec, ktorú by som chcel vyjadriť na margo predstaviteľov národných parlamentov, spočíva v tom, že kým diskutujeme a prečo diskutujeme e, o budúcnosti Európy? Pretože budúcnosť Európy sa spochybňuje. To je to prvé, čo musíme žiaľ povedať E, vracam sa k tomu, e, čo hovoril predseda komisie. E, ide o existenčnú krízu, sme na pokraji priepasti, ide o finančnú krízu. Ako sa riešil problém s eurom, potom migračná kríza, potom boli určité problémy v susedstve EÚ, teda bolo to ťažké obdobie. Takže treba sa zamyslieť nad tým, ako, ako postupovať po prekonaní tej krízy. Celkovo je rozšírený názor, e, že Európa funguje ťažkopádne, je pomalá, jednoducho nestíha, nedokáže, nedokáže držať krok s dianím, e, aktuálnym dianím. A e, potýkame sa s inštitucionálnymi prekážkami, či v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti ekonomickej konvergencie. Máme teda v Európe eurozónu a e, e, to ostatné, tí, ktorí nepatria do eurozóny a e, súbežne s tým e, narastá akési vnútorné napätie v mnohých členských štátoch, čo si nebývalé. je, je skutočne e, veľký rozdiel medzi názormi na severe, na juhu, na východe, na západe, napríklad v súvislosti s migráciou. No a ak, aký bude regulačný režim potom, keď odíde Spojené kráľovstvo? Budeme musieť mať nejakú formu vzťahu s, so Spojeným kráľovstvom e, a zrejme budem musieť prehodnotiť e, e, štruktúru, štruktúry väzieb s inými tretími štátmi to všetko si vyžaduje diskusie a toto samozrejme prihráva do karát e, neistote. A sme schopní tieto veci riešiť, sa s nimi popasovať, len ak budeme držať pokope. Všetci, e, všetci ministri, premiéry, ktorí prišli do Európskeho parlamentu, o tomto presne hovorili. Sme príliš mali na to, aby sme mohli fungovať e, rozdelení. Pán Juncker e, to jednoznačne povedal e, keď dáte dokopy tie obchodné politiky, narážam na to, čo povedal Jo Leinen, ak zoberieme do úvahy naše dohody s Čínou a inými, alebo o oblasť spolupráce daňových orgánov, ako úspešne bojujeme proti daňovým podvodom, e, e, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. E, musíme sa zamýšľať nad tým, ako budeme chrániť, obhajovať svoje demokratické hodnoty. Máme novú tzv. sieťovú demokraciu. Ako dokážeme sa ob- ubrániť, ubrániť naše základné hodnoty? vidím jedinú cestu, ak budeme spolupracovať, ak budeme konať zjednotení v tom chaose, ktorý vyvolal internet. Milióny Európanov očakáva, že Európa bude reagovať na potreby Európanov prostredníctvom sociálnej politiky. Migrácia je mm, mimoriadne naliehavý problém, potrebujeme riešenie na ďalšie desaťročie. ročie pretože určite je to problematika, ktorou sa budeme potýkať celé 21. storočie. Nepotrebujeme vymýšľať už vymysle, vymyslené, tak ako naznačil e, predseda výboru regionov, ale potrebujeme veci optimalizovať v EÚ. Potrebujeme k veciam, mnohým veciam pristupovať z iného uhla pohľadu. A Dúfam, že to, čo hovorím, nevnímate ako provokujúce, provokatívne, ale chcem tým stimulovať eh, diskusie. Pokiaľ sa nemýlim, eh, eh, bol to holandský premiér, ktorý poprvýkrát naznačil, že treba, treba dosiahnuť viac s, s menším objemom napríklad peňazí. Je to možné? Pýtam sa, je to možné? Viete, pracuje sa na viacročnom finančnom rámci, deje sa to za okolnosti, kedy nás opúšťa Spojené kráľovstvo, teda peňazí bude menej, čo zároveň znamená, že každý členský štát bude musieť asi prispieť viac a chceme mať viac a viac úloh a chceme mať účenú obranu a chceme účinne bojovať proti kybernetickej vojne chce presadzujeme myšlienky e, digitalizácie, širšieho uplatňovania umelej inteligencie. Dokážeme to s menším objemom peňazí? Pochybujem. Dokážeme e, toho viac? E, dokážeme to, ak obmedzíme legislatívne pravomoci EP? Dokážeme viac? ak budeme tvrdiť, že sú to práve tie národné štáty Európskej únie, ktoré sú tou základňou to, e, tej, e, toho Európskeho domu. Áno, je tu istá komplementarita. Ja som Bask, ja som Španiel a ja som zároveň Európan. A zároveň som lojálny k môjmu domovskému mestu nie, e, jednoducho, čo e, každý z nás môže mať viacero takýchto identít. Jedna nevylučuje druhú. Ja si som presvedčený o tom, že, že Európsky parlament e, má, má, má, má svoju nestrannosť a svoju veľkú hodnotu tým, že je to priamo volený orgán Veď e, e, Európska únia je spoločenstvo občanov. A myslím si, že to treba mať na zreteli, keď uvažujeme o budúcnosti Európy. A to je zachytené aj v celkovom duchu tejto správy e, musíme spolupracovať s národnými parlamentami. Všetko, čo ste povedali, je veľmi dôležité. Potrebujeme mať akceptovanú akcentovanú e, prítomnosť európskych otázok na, na, na, v agendách národných parlamentov. Európsky parlament pokiaľ bude vytlačený z, z možnosti ovplyvňovať široké spektrum tém a bude to e, v rukách komisie a rady, tak to môže poviesť k demokratickému deficitu. Ako povedal pán Almunia, rada, Európska rady sa snaží zasahovať do e, práva komisie na e, iniciovať legislatívu Zdá sa nám, že v mnohých e, členských štátoch EÚ dochádza k e, e, prekrúcaniu európskej legislatívy, nedodržiavaniu legislatívy skutočne všetci. A to je nebezpečný jav. Dnes ráno my zastupcovia biznis sektora hovorili, že využívanie modrej karty e, e, zdravotníckým personálom nefunguje tak, ako by to malo fungovať, pretože členské štáty vytvárajú umelé prekážky, ktoré hatia e, voľný pohyb. Takže musíme, musíme sa nad tým zamýšľať. Nesmieme okresávať, oslabovať európsku legislatívu, pretože tým oslabujeme EÚ väčšina ľudí v Európskom parlamente má proeurópsky postoj, e, samozrejme s tým, že sa rešpektuje spoluúčasť, participácia národných parlamentov. Všetci chceme, aby Európa bola silnejšia, nie aby dosahovala toho menej. Skôr by sme chceli, aby Európa toho dosiahla viac s rešpektovaním hodnôt, ktoré uznávame. To sa od nás očakáva do budúcnosti EÚ na základe požiadaviek, ktoré sa u mňa zozbierali o rečnícky čas, tak môžeme poskytovať 5-minútové priestory e, zo snemovne lordov zo Spojeného kráľovstva, pán Lidl, kde ste. E, ďakujem za udelenie slova. Ja mám taký pocit a priam hamby sedieť e, vo vašich radoch s tým, že nad nami vysí Brexit. Ja hlboko ľutujem rozhodnutie, ktoré urobil Spojené kráľovstvo v referende čo vám chcem tlmočiť e, e, dnešného dňa je to, že ešte vôbec nie sme na konci toho nášho spoločného príbehu. Od roku 2016 každý si uvedomuje, e, že opustenie EÚ je oveľa komplikovanejšie, než by sa kedy boli nazdávali. Po druhé, dnes je každému jasné, že nemôžete, nemôže byť Ovca, e, ovca e, nemôže zostať ovca na živé, aj vlko stať živý. Jedno e, vylučuje druhé. No a skutočne, ak sa, ak sa opúšťa Európska únia, bude to s určitými obetam, obeťami. Existuje celý rád scenárov, názorov, ako to celé vypáli. Bola by tragédia, keby sa ľudia domnievali, že je, e, e, sú len čierno-biele možnosti. Žiadna dohoda alebo dohoda, ktorú dokáže dotiahnuť Tereza Mejová. Ja si sa domnievam, že môže dôjsť k politickej krízi, kríze v Spojenom kráľovstve a to môže poviesť k zastaveniu Brexitu ako takého. To nie je názor výboru, ktorý tu zastupujem, snemovňu, ktorú tu zastupujem. Je to môj osobný názor. Domnievam sa, že v Británii jedna, e, sa nachádzame v, v jednej z najnapetejších období, obdobiach a môže sa čokoľvek stať. Ak sa Brexit zrealizuje, tak e, aký je môj názor na tie veci, o ktorých hovoríme dnes popoludní? A a ktorýkoľvek občan Spojeného kráľovstva si uvedomuje, mal by si uvedomiť, e, že úspech Európy je dôležitý pre úspech v Británii Veď e, spoločne sa potýkame s e, v podstate rovnakými výzvami a naše záujmy a naše hodnoty sú totožné a to je tá obrovská tragédia Brexitu. Chceme, aby Európa a európsky projekt bol úspechom. Názor e, v snemovni, názor v lejbristov mojej strany je taký, že aj keď sa Brexit zrealizuje, chceme zostať čo najbližšie naviazaní na EÚ vo všetkých oblastiach. To znamená e, udržať tie najhlbšie možné väzby z EÚ e, cez dialógy e, na takých forách, ako je toto dnešné. Náš výbor snemovne chce zostať súčasťou európskej e, diskusie bez ohľadu na to, čo sa udeje v marci. Jedným z paradoxov e, referenda o Brexite, Brexite je ten, že poprvýkrát teraz v Británii máme proeurópsku skupinu, e, kohortu občanov ktorí skutočne s plným nadšením sa cítia ako e, e, členovia EÚ. A predovšetkým tak je to u mladých ľudí. Oni chcú byť Európanmi a majú pocit, že práve tí starší hlasovali za Brexit v referende a tým oslabili príležitosti, možnosti, ktoré mladá generácia Britov má do budúcnosti. Ja si myslím, že tá diskusia musí ďalej pokračovať. Diskusia o tom, čo dokáže Británia spolu s EÚ dokázať spoločne, postaviť sa výzvam, výzvam oblasti bezpečnosti, postaviť sa neistote, neistotám, ktoré vyplývajú z Trump, z Trumpovej politiky, Putinovej politiky, ako sa chceme postaviť klimatickým zmenám. Sú to veci, ktoré sa, ktoré sa nás dotýkajú demografickým zmenám, migračným tokom, ako reformovať kapitalizmus, aby bol trvalo udržateľ, udržateľný, aby bol férový pre všetkých v našej spoločnosti. To sú tie obrovské vízie, s ktorými sa potýkame my, Európania a budeme sa s nimi potýkať aj po marci. A ja som predsa len presvedčený, že je tu stále malá šanca, že zostaneme e, členovia EU. Ďakujem, že ste dodržali 5-minútový limit. A veríme, že toto nie je posledný krát, kedy vás vidíme. Samozrejme, musíme rešpektovať vaše rozhodnutie, rozhodnutie štátu, národu. A je to tento výbor, ak nikto iný, ktorý ktorý sa bude k tomuto vyjadriť, že meriame úspech toho procesu Brexitu, je tá dohoda, e, ktorá sa upečie. A my budeme pritom tento výbor. Teraz e, dáme slovo pani Maletič, ktorá je z výboru ECON, e, ktorá vlastne úzko spolupracovala s prvým rečníkom a podiela sa na vypracovaní tejto správy. Ďakujem pekne. Chcem sa Eh, chcem privítať všetkých kolegov z Národného parlamentu a chcem uistiť eh, Kristín Olsen, že eh, chceme preberať tému, túto tému s vami, pretože vy ste tí, ktorí dokážu zabezpečiť interpretáciu všetkých tých európskych politík v každodennom živote. Poprosím vás, aby ste e, hovorili viac do e, mikrofónu. Vo výbore EKON sme si povedali, že sa chceme venovať predovšetkým ekonomickým politikám a preto sme pristúpili k tomuto stanovisku ako k príležitosti zdôrazniť, aké je dôležité ukončiť procesy, ktoré sa rozbehli pred mnohými rokmi. Napríklad do završiť bankovú úniu a potrebu otvorenosti a rovnakého zaobchádzania všetkých členov s členskými štátmi, ktorí participujú na bankovej únii, potom ukončiť proces únie, kapitál, e, e, kapitálovej únie, pretože to ide ruka v ruke s bankovou úniou a treba e, zvýšiť ekonomickú konvergenciu a vytvoriť akoši schopnosť odalovať budúcim šokom. Ďalej je potrebuje prehlbiť a dotiahnuť Európsku menovú úniu, aby sme zabezpečili a posilnili stabilitu jednotnej meny a e, vlastne dotiahnuť vyškolné a e, menové politiky členských štátov a po štvrté, aby sme podnikli ďalšie kroky v rámci Európskeho mechanizmu stability a e, stabilizačného fondu tzv. eurovalu. No a ak hovoríme o bankovej únii, všetci si uvedomujeme, že členské štáty ešte stále diskutujú o tom, nedo, ešte sa na tom nedohadli, e, ak, aká má byť európska, e, európsky mechanizmus ochrany vkladov Myslím si, že v tomto zohrávajú kľúčovú úlohu národné parlamenty. Mali by ste sa tým zaoberať, mali by ste sa snažiť dopracovať sa k nejakému jednoznačnému stanovisku, aby sme tým završili proces bankovej únie. Takže lepší prístup ku kapitálovému trhu, to je e, veľmi dôležité pre startupy a pre malé stredne veľké podniky. No a tie tradičné malé a stredne veľké podniky sú úplne závislé od bankových úverov. Preto treba uviezť do života záročné schémy, nové opatrenia, ktoré posilnia kapacitu bankového sektoru, aby dokázali poskytovať úvery aj rizikovejším podnikateľským zámerom. My hľadáme cesty, ako lepšie uplatňovať odporúčania špecifické pre určité štáty alebo štát. Toto už bolo prediskutované e, s národnými parlamentami. Chceme zlepšiť proces európskeho semestra. Väčšia miera účasti národných parlamentov, ktoré preberajú národné reformné programy, e, národné správy, to by e, poviedlo k lepšej implementácii e, odporúčaní špecifických pre jednotlivé štáty a to celkovo by bolo na prospech procesu európskeho semestra. Investície, zodpovedná fiskálna politika a implementácia štrukturálnych reforiem sú tri piliere podmienujúce trvalo udržateľný rast. Preto podporujeme budúci program investícií a to skutočne bude pokračovaním EFSI, EFSI a bude to znamenať 38 miliard eur k dispozícii pre investície zamerané na inovácie, najrizikovejšie projekty, ktoré ale majú veľký potenciál. Chcela by som sa dotknúť aj programu podpory štrukturálnych reforiem, to je ten tretí pilier. Tento program bol pilotným v súčasnej perspektíve a počet žiadostí o podporu zo strany členských štátov výraznou mierou prekročil o plánovaný objem. Okrem teda investícií a zodpovednej fiskálnej politike potrebujeme implementáciu štruktúrálnych reforiem, preto je dôležité podporiť nový program podpory štrukturálnych reforiem. Malo by to byť prepojené s európskym semestrom a odporúčaniami špecifickými pre jednotlivé členské štáty. A posledný bod, tiež veľmi dôležitý bod v, tomto, v tejto správe vytvorenia eh, jednotn, jednotne, vytvorenie oblasti jednotnej DPH. Viete, že sa na tom pracuje už 25 rokov a e, skutočne konečne si zasluhujú firmy, aby sa znížili náklady na dodržiavanie roztriešteného systému, systémov DPH a ujednotiť to. To by skutočne posilnilo jednotný trh a vytvorilo by to priaznivejšie podmienky pre cezhraničný obchod. Teda treba urýchliť tento proces vytv- vytvorenia definitívneho jednotného systému DPH a takisto by sa mal adaptovať daňový systém e, vo svetle technologického pokroku a digitalizácie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, nechávam slovo z Estonie pani Driki Lone z Estonského parlamentu. E, milí kolegovia, každé ráno, keď otvoríme oči, vidíme, že ďalší občan Európskej únie je opätovne nespokojný e, z dôvodu inštitucionálnej štruktúry, ale o to viac z dôvodu istej hypokrízy európskej politiky. Európa sľubuje bezpečnosť, bohatstvo, avšak e, ponúka len chudobu, znižuje verejné služby a po, ponúka len neistotu. Pozrime sa na pristahovalectvo. Verejná diskusia a e, politické návrhy ignoruje úplne ten fakt, že migrácia je ekonomickým fenoménom. Migračné toky e, sú spôsobené dopytom po lacnej pracovnej sile. Európskej únie a tento dopyt sa ešte zintenzívňuje, keďže máme v Európskej únie infláciu e, utečenci, e, ktorí opúšťajú nebezpečné vojnové miesta na e, zemi sa potýkajú s ekonomickými problémami. V súčasnej dobe Európa je zaangažovaná do biznisu s utečencami vyzývame e, stále na príchod novej lacnej pracovnej sily. A to je také pokritectvo. A my e, nutne musíme nájsť nové princípy, nové zásady, aby sme mali pod kontrolou ekonomiku, hospodárstvo, ktoré je čoraz globálnejšieho charakteru. Tak, aby ekonomika bola v prospech občanov E, pristahovalectvo nesmie ovplyvňovať e, trh e, práce, nesmú sa zhoršovať podmienky na pracovnom trhu. Ak suverénne štáty musia akceptovať kvoty, to je len jeden, jeden časť, jedna časť problému pretože tieto kvoty znamenajú vlastne prísľub veľkým spoločnostiam, že budú mať dostatočné množstvo lacnej pracovnej sily. Teda občania Európskej únie ráno, ak otvoria oči a chcú považovať Európu za lepšie miesto na život, musia zorganizovať revolúciu, musí byť pod kontrolou inflácia a samozrejme musíme mať na zreteli plnú zamestnanosť je dôležité, aby každý mal pracovné miesto, ten, kto chce pracovať. A až potom môžeme vnímať e, pristahovalectvo ako e, vec, ktorá je, ktorá je fenoménom e, voľného rozhodnutia a nie niečo nanútené. Európa má budúcnosť len v tom prípade, ak bude na prospech jej občanov. A preto Európa by nemala byť len úniou, ktorá poskytuje služby veľkým e, korporátnym holdingom. Ďakujem. Ďakujem zároveň za rešpektovanie e, prírodného času. Teraz dám slovo zástupcovi maďarského parlamentu. Milí e, kolegovia, milí členovia e, parlamentu, ďakujem za e, túto možnosť podeliť sa s mojimi myšlienkami o budúcnosti Európskej únie. V poslednom čase sme zažívali veľmi zažívali rôzne zbraty, avšak východiskovým bodom by mala byť silnejšia Európa a túto silnejšiu Európu E, zabezpečia silné hranice a e, na tomto sme sa zhodli aj počas maďarského predsedníctva vo V4, kde sme dospeli ku konsensu. E, to, čo vieme efektívne dosiahnuť na miestnej úrovni, to zverme regiónom. Avšak napríklad v oblasti digitalizácie potrebujeme viac Európy. Silná Európa je nepredstaviteľná bez silných národných parlamentov a preto e, by e, sme chceli posilniť e, úlohu národných parlamentov ako strážcov dodržiavania subsidiarity. Radi by sme dosiahli stav, keď rada bude zohrávať primát, teda najdôležitejšiu úlohu, pretože skutočne úloha parlamentu je takým strážcom dodržiavania e, zmluv. Je e, samozrejme veľmi dôležité, aby sme, aby sme e, dosiahli to, aby sme ustrážili to, čo sa nám podarilo dosiahnuť za posledné roky. Pre mňa bolo veľké sklamanie to, že Európsky parlament e, e, pristupoval k stigmatizácii Maďarska. E, zároveň by som chcel vyjadriť sklamanie z toho, že Európsky parlament častokrát častokrát nehlasoval za návrhy E, maďarských e, poslancov len e, z toho dôvodu, že prišli z úst maďarských europoslancov a zároveň odmietame rozhodnutie Európskeho parlamentu vo veci Maďarska, pretože Maďarsko má právo chrániť nielen svoju národnú hranicu, ale hranicu celej Európskej únie, pretože my tak budeme naďalej konať. Nevpustíme na územie Európskej únie nelegálnych e, pristahoval, e, pristahovalcov, e, preto že máme, máme, máme za to, že ochranu musíme poskytnúť len tým, ktorí utekajú pred vojnovými udalosťami a nie tými, ktorí sú potenciálnymi páchateľmi trestných činov. Ďakujem. Z tureckého parlamentu pán Mohamed Charty ktorý je členom novej harmonizačnej komisie. Nech sa páči. Ako e, člen e, Národného zhromaždenia e, Tureckej republiky sme veľmi radi prítomní na tomto stretnutí. Veríme, že je dôležité, aby každý jeden štát bol prizvaný do diskusie o budúcnosti Európy, pretože tak je to aj zadefinované v Lisabonskej zmluve. My sme systematicky e, prizývaní e, do e, rôznych rozhodovacích zborov, ktoré hovoria o Lisabonskej zmluve. V súčasnosti Európska únia je vystavená mnohým e, problémom, výzvam a ľahké riešenia neexistujú a e, žiaden problém e, nevznikol v jednej konkrétnej krajine. Pre Turecko ako krajina, ktorá rokuje o jednotlivých kapitolách, pre Turecko je veľmi e, dôležité, aby sme tieto rokovania e, pokračovali ďalej, pretože veríme v silnú budúcnosť Európskej únie a silné Turecko, pretože silné Turecko znamená silná Európska únia. E, Turecko zohralo veľmi dôležitú úlohu pri pomoci Európskej únii pri riešení pristahovaleckej krízy, utečeneckej krízy vďaka tureckému e, zásahu e, počet pristahovalcov do Európskej únie, tak ako to skonštatovali oficiálne zdroje, kleslo o 98 a e, aktívna účasť Turecka na európskych e, politických procesoch zabezpečuje aj e, silnejšiu Európsku úniu. S týmto nazreteli chceme pokračovať v diskusiách o budúcej Európe a sme pripravení, e, pripravení vám e, poskytnúť e, pomoc. Chcem sa však ešte pristaviť pri rozšírovaní Európskej únie. Európska únia nesmie zabúdať, že rozširovanie je najefektívnejší nástroj Európskej únie, ktorý ktorý jednoznačne zmenil európsky kontinent ako taký. A preto Európska únia by mala pristupovať nediskriminačným e, spôsobom e, k rozširovaciemu e, procesu. Sme presvedčení, že ťažkosti, ktoré Európska únia zažíva, E, môžu e, vyriešiť, e, môže vyriešiť ďalšie vlny rozširovania. Budúcnosť Európy nemôže ostať na úrovni 27 členských štátov, pretože existujú ďalší kandidáti vrátane Turecka. Po pristúpení týchto štátov sa stane z Európy globálna mocnosť, ktorá bude schopná E, čeliť e, e, veľkým výzvam súčasného sveta. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu senátora Geralda z Írska. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj všetkým predrečníkom. Ďakujem, že ste sa tak oddali tomuto projektu keď sa tak zamýšľame nad budúcnosťou Európy, možno by sme sa mali pohliadnúť e, dozadu. E, Európa samozrejme nestihla e, zo dňa na deň, ale postupnými krokmi, postupnými milníkmi, ktoré samozrejme musia mať aj silný prvok solidarity. Za 60 rokov budovania európskeho projektu sme sa e, posunuli z ekonomického projektu do oveľa širšieho konceptu, ktoré zahrňajú rôzne e, aspekty sociálneho života. E, samozrejme, už nebudeme môcť hovoriť o 28 krajinách, keďže nastane Brexit. Ale nemôžeme kritizovať demokratické rozhodnutie žiadnej krajiny E, máme skúsenosti v Írsku s referendami a, a súčasťou vodstvostva je e, mať odvahu e, položiť otázku druhýkrát, vyjasniť si veci a treba byť úprimný s e, voličmi a skutočne veľkým prekvapením bolo, keby sa podarilo zvrátiť e, toto rozhodnutia. Pre vysvetľovaním sa dá toho veľa vysvetliť, teda Európa E, musí e, e, napredovať a musí sa sústrediť aj na krajiny Západného Balkánu. Európa samozrejme musí byť strážcom mieru a nie mierotvorcom a preto sa musia štáty vedieť, musia vedieť spolu vychádzať predtým, ako pristúpia do Európskej únie. Ja musím hrdo povedať, že som súčasťou národa, ktorý je proeurópsky a to do miery 92%. Aj keď e, e, Íry počas e, bankovej krízy nevedeli veľa z pomoci avšak e, vďaka vodcovstvu našich e, politikov a ja som úplne nezávislým e, senátorom, nehovorím za žiadne politické krídlo, vďaka vodcovstvu sme vykorčuľovali von z krízy a posilnilo nás to. Mladí ľudia sú kľúčovým prvkom. Keď sa pozrieme na referende o Brexite, práve mladí ľudia nehlasovali za Brexit keď som študoval marketing, hovorili mi, že e, ak e, niečo nebude fungovať, e, zákazník sa s tým podelí s desiatimi ľuďmi, ale keď niečo bude úplne v poriadku, svoj svoj spokojnosť so svojou spokojnosťou sa podelí s troma štyrmi ľuďmi E, zoberme si, ako to funguje v Európskej únie. Naši farmári, naši plnohospodári dostávajú dotáciu a berú to ako e, samozrejmosť. Ale samozrejme, hundru na to, ak e, je európska legislatíva preplnená rôznymi e, pravidlami a preto by sme možno mali začať pracovať so samozprávami, so správcami na miestnej úrovni, s miestnymi komunitami by sme mali e, pracovať. Možno je čas, aby e, sme vedeli predať Európsku úniu, predať to ako projekt, ktorý je prínosný pre E, každého, pretože len ak si ľudia začnú uvedomovať, čo stratia, e, vtedy sa nám to podarí. To nie je len o ekonomiku, nie len o vzdelávanie, nie len o mier. Um, teda mali by sme sa opäť zomknúť e, Brexit je najväčšou hrozbou pre moju krajinu, ale nie len však pre Írsko, ale pre celú Európsku úniu a to z dôvodu pristahovalectva. A preto by sme mali mať e, taký súrody, e, celistvý prístup k otázkam utečenectva. E, veľmi rád e, počúvam e, do akej miery vyjadrujú národné parlamenty svoju angažovanosť. E, veľmi E, som rád, že počúvam pozitívne veci o komunikácii a veľmi rád som si vypočul aj e, môjho e, kolegu z Spojeného kráľovstva. Ale viete, je to tak ako v golfovom klube. Keď nezaplatíte členské v golfovom klube, jednoducho hrať vám nedovolia teda skutočne sme v cieľovej rovinke, ľudia sú nepokojní, rovnako organizátori, rovnako organizácie a podniky sú nepokojné. E, teda Spojené kráľovstvo by nemalo myslieť na tom, že budú využívať pôžitky členstva v Európskej únii a zároveň vystúpia. Bolo to príjemné počúvať vás. A veľmi sa mi páčil ten odkaz, ktorý ste tak vyslali. Vraciame sa k socialistom a demokratom z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, neprichádzam s riešeniami, nemám ich totiž na porúdzi veľa, avšak e, sme si vedomi, že v budúcnosti sa budeme musieť popasovať s mnohými problémami, avšak chcel by som vyjadriť e, súhlas e, s prácou tohto výboru E, vypočuli ste si mnoho o našej práci. Máme tu e, správy pána Ferhoštata, pána Broka, našej e, pani predsedníčky. Teda vidíme tu veľmi silný návrh pre ešte zomknutejšiu, integrovanejšiu Európu. Tu nebudeme zachádzať do podrobností, avšak chcel by som sa vyjadriť aj k problémom, ktorým čelíme Zoberme si e, samotné fungovanie e, inštitúcie. Nechcem hovoriť o štruktúre inštitúcie, ale o ich fungovaní. Už 10 rokov som poslancom tohto parlamentu. Predtým mám dlhoročné skúsenosti e, z národnej úrovne a moje skúsenosti ukazujú, E, že sme vykorčelovali z dlhej krízy a táto kríza rozdelila Európa. V súčasnej dobe je skutočne Európa rozdelenejšia, ako tomu bolo pred e, desiatimi rokmi. Avšak e, istá odpoveď musí dvojsť na každú jednu krízu, ale tá súčasná kríza posilnila Európa, e, Európu z hľadiska e, rozhodovacích e, právomocí, avšak otázkou je, či to cítia aj občania. A možno, že práve občania majú pocit, že nastal regres. Je to možno z dôvodu malej integrácie alebo nízkostupnej integrácie medzi európskymi a národnými politikmi. A preto si veľmi cením, že takéto medziparlamentné stretnutie sa zorganizovalo. Lisabonská e, zmluva samozrejme upravuje spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi, avšak e, E, zatiaľ e, tieto nástroje medzi parlamentnej spolupráce neboli dostatočne využívané. E, musí existovať atmosféra dôvery medzi predstaviteľmi národných parlamentov a európskych parlamentov a na to musíme pracovať a jediná možnosť je viesť dialog. Preto musí existovať E, prepojenie medzi stratégiami a medzi politikami. E, stratégie samozrejme majú európsky rozmer, ale politika, samozrejme to znamená politické diskusie, politické strany, tie e, sú väčšinou na národnej úrovni. Pred nami sú európske voľby, e, teda e, na území celej Európskej e, únie, bude, budú prebiehať rozhovory, veľmi vášnivé debaty na úrovni 27 členských štátov. Použilo, použilo sa to slovné spojenie európsky Demos. E, je dôležité, aby sme si zodpovedali otázku, na akej úrovni majú byť občania chránení. A odpovedou je na národnej úrovni, pretože Európska únia nemôže chrániť e, občanov, aj keď samozrejme si kladie taký cieľ, pretože Európska, e, pretože aj keď e, štát, nech je to taká veľká ekonomika ako Spojené štáty americké, e, zvýšia verejné výdavky, stále to nie je e, dostatočné pre prekonanie krízy. Nemali by sme sa snažiť presviečať občanov, že Európska únia je, na to, je tu na to, aby občanov chránila. ak by sme mali k dispozícii vlastné zdroje a oveľa väčší rozpočet, e, samozrejme v tom prípade by sme mohli e, konať za členské štáty v ochrane ich občanov. Našou zodpovednosťou je vysvetľovať občanom kde existujú prepojenia medzi národnou a európskou úrovňou. A myslím si, že práve v tomto zmysle zlyhala Lisabonská zmluva, avšak eh, chvala Bohu máme skúsenosti na úrovni Európskeho parlamentu a vedieme dialog s radou o budúcnosti Európy, teda s predstaviteľmi eh, vlád. Avšak eh, zástupcovia vlád neprichádzajú k nám a nediskutujú na pôde Európskeho parlamentu o budúcnosti. Vykonávame e, skutočne veľké úsilie na to, aby prebiehal živý dialog, avšak bez zaangažovania národnej úrovne nepodarí sa nám to. Aby som ukončil e, E, svoje expoze, dovolte mi povedať, že problémy sa nevyriešia, ak by vznikol nejaký osobitný Európsky parlament pre eurozónu. To by prinieslo ešte viac e, zmetku, to by zvýšilo európsku byrokraciu, pretože e, eurozóna by mala svoju komisiu, mala by svoju E, štruktúru, mala by svoj e, parlament, e, mala by svoju centrálnu banku a už i v súčasnej Európa je štruktúra dosť komplikovaná na to, aby sme ju ešte komplikovali nejakými ďalšími inštitúciami na úrovni eurozóny. Aby som skutočne ukončil svoj príspevok, dialog medzi národnými parlamentmi, parlamentmi a medzi Európskym parlamentom je stále ešte na nízkej úrovni. Už sme to navrhovali eh, viackrát. Je to napokon v pôsobnosti eh, riadecej hierarchii parlamentu a je to presne v súlade s tým, čo navrhujete aj vy, aby predsedovia národných parlamentov eh, boli do toho zaangažovaní. Nejako sa to nerozbehlo. Hm, budeme to navrhovať opätovne. Dánsko, pán Rasmus Nordqvist. Veľmi pekne ďakujem. Počas uplynulých niekoľkých rokov v Dánsku sme viedli dialog s občanmi na rôzne e, témy, ktoré sú predmetom pozornosti únie. Teraz robíme to e, v širšej, rozsiahlejšej e, miere. Je to celkový proces konzultácií s občanmi. Spolupracujeme s dánskou vládou a jazdíme po celom Dánsku a vedeme dialog a doteraz som si urob, zobral dve hlavné ponaučenia. Jednak, keď sa pýtame ľudí, čo je pre nich najdôležitejšie, čo treba opraviť v Európskej únii spoločne, nik nespomína migrantov, alebo že príliš veľa prispievame do rozpočtu. Všetci spomínali klímu a mali by sme nezabudnúť na to, že nik neplní svoje záväzky. Ani Európske parlamenty, ani Národné parlamenty, ani Ráda, ani Komisie. A práve to e, e, opatovne hovorili nám občania. Splnite svoje sluby. A napokon všetci sa pýtali, ako funguje tá Európska únia. Stále sa diskutuje o tom, čo sme, e, čo robíme, kto o čom rozhoduje. A príliš často v Dánsku e, sa odvolávame, že toto sa rozhoduje v Európskej únii, namiesto toho, aby sme si uvedomili, že aj my sme súčasťou rozhodovacieho procesu. Domnievam sa e, na to, aby sme sa postavili voči tomu e, vážne, o tom hovorila kolegyňa predtým, je veľmi dôležitá otázka transparentnosti. Ja poslanec Národného parlamentu, aby som e, náležite mohol konať, e, musím mať istotu, že aj rada koná transparentne. Nemáme ten pocit, existujú pracovné skupiny, ani neviem, koľko je ich, ale pred niekoľkými rokmi ich bolo niekoľko sto e, pracovných skupín a tam nie sú politici. To sú pracovné skupiny, ktoré fungujú za zatvorenými dverami a rozhodujú sa v našom mene. A tu potrebujeme E, väčšiu transparentnosť s tým, aby naše vlády skladali účty za, e, e, od, z toho, o tom, čo robia, aby sme vedeli to vysvetliť voličom, aby voliči pochopili, prečo sa robí to, ktoré rozhodnutie, a to nielen v prípade veľkých tém, rezonujúcich tém, ale aj menších vecí. To sa týka krátkodobého časového horizontu, otázka transparentnosti. Samozrejme, to sa dá zmeniť zo dňa na deň, ale z dlhodobejšieho hľadiska musíme sa zamyslieť nad tým, čo je to únia, ako funguje, hovoríme o budúcnosti Európskej únie, ako chceme naďalej rozvíjať demokratické zriadenie, aby bola viac participatívna, aby e, e, sa rozhodnutia robili nielen v Bruseli, aby všetci občania Európskej únie získali pocit, že sú súčasťou tohto procesu. A kľúčovým prvkom je e, už pripojiť na tento proces národné parlamenty a takisto ak e, usporadováme stretnutia s občanmi, keď hovoríme napríklad o viacročnom finančnom rámci, ako e, zabezpečiť e, výraznejšiu účasť občanov. Mnohé organizácie E, e, e, to robia lokálne a my musíme premyšľať o tom, ako zväčšiť mieru participácie, demokratické participácie, aby sme získali viac našich občanov pre to, čo robíme spoločne. Veľmi pekne ďakujem. Taliansko, komora, dolná komora. Nech sa páči, pán kolega. Veľmi pekne ďakujem, vážení kolegovia. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dnes sa zúčastňujeme veľmi dôležitej rozprávy. Som presvedčený, že e, je veľmi dôležité e, nájsť e, riešenie problémov, našich spoločných problémov za účasti európskych občanov Častokrát a po mnohé roky Európa sa vnímala ako niečo vzdialené, niečo, čo nezabezpečuje náležitú mm, participúciu. Teraz eh, eh, sa v Taliansku diskutuje o rozpočtových eh, podkladoch novej vlády. Diskutuje sa o opatreniach, ktoré budú tvoriť našu hospodárskú budúcnosť. Treba prestať e, zdôrazňovať e, úsporné opatrenia. Je e, najvyšší čas, aby sme zvýraznili druhú časť paktu rastu a stability a klas väčší dôraz na rast a zabezpečiť väčšiu konkurenciu schopnosť Európy a preto v návrhu znesenia by som uvítal kritickejšie hodnotenie úsporných opatrení ktoré nám neumožňujú eh, dosiahnuť eh, eh, vývažený rozpočet v uplynulých rokoch. Návrhy komisie ešte prehlbili schodok. Je najvyšší čas, aby sme podporili zmenu politiky. Veľa hovoríme o integrácii v našich správach. Ehm, integrácia je naozaj veľmi dôležitá Avšak nesmeme robiť integrácie na okor našej kultúry a tradícií. Tieto hodnoty treba chrániť v Európskej únii. Bol by som radšej, keby sme jednoznačnejšie zaujali stanovisko voči e, migrácie. Ide o budúcnosť Európy a Európsky parlament by mal podporovať členské štáty, ako je Taliansko, ktoré chcú zabezpečiť plnenie záverov Európskej rady z júna, v ktorých e, rada, Európska rada vyzýva členské štáty, e, aby si splnili svoje povinnosti a prejavili e, väčšiu solidaritu. pri zdolovaní migračných tokov. Čo robiť s obrovskými množstvom e, nezákonných migrantov. Potrebujeme e, celú európsku podporu. Dolná komora e, talianského parlamentu prejavila veľké počudovanie nad tým, čo prišlo zo strany komisie. odchod od jednomysleného rozhodovania k väčšinovému princípu. si vyžaduje náležitého vyhodnotenie toho, kde sa to oplatí. Treba zabezpečiť eh, eh, väčšiu angažovanosť európskych občanov pri takýchto rozhodnutiach. Treba posilňovať dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Naša dolná komora už e, vyslala svoje stanoviska európskym inštitúciám ohľadom e, dôležitých európskych problémov a e, voláme po väčšej koordinácii našej činnosti s europoslancami veľmi pozorne musíme vyhodnotiť výsledky činnosti osobitnej skupiny pre otázky subsidiarity tým, aby sme e, zabezpečili väčšiu participáciu e, európskych občanov. A teraz rumúnsky senát, pani Kretu. Veľmi pekne ďakujem, e, pani predsednička, vážení kolegovia, milí priatelia. Už viackrát opakujem, že v Európe sa šíri myšlienka, že Únie si splnila svoju úlohu a môže odobrieť. Nesúhlasím s takouto predstavou, naopak Európska únie stále je najpokojnejšou, eh, vyspelejšou eh, a spravodlivejšou eh, spoločnosť vo svete napriek prehlbujúcim sa mm, napätiam. V 20. storočí sme mali Európu národných štátov a mali sme dve krvavé vojny a všetky štáty museli e, počas 10 ročí obnovovať e, svoje hospodárstvo. Treba hľadať riešenia s tým, aby sme zachovali jednotu únie e, pre generácie, ktoré sa narodili v miery. Pretože únia stratila to staré, príťažlivé e, e, z minulosti, to je nepopierateľné. Niekedy e, sú tu výzvy krízy, niekedy je to vymyslené, ale treba sa postaviť čelom voči skutočným výzvam. Európa má problém ďalšieho smerovania prípadne, aby bolo jasné, mám na mysli e, liberálne vnímanie e, tohto problému. Príliš veľa diskutujeme o tom, čo je demokratické, na akej úrovni sa to má rozhodovať na celoštátnej, európskej, avšak e, tento prístup neumožňuje nám objektívne sa pozrieť na to, o čom sa v skutku rozhoduje ak e, sa hnevá európsky občan, nesúvisí to iba s e, rozhodovacím procesom e, občanov, znechucujú znechúcuje obsah našich rozhodnutí, to, ako to ovplyvňuje život občana. pokiaľ Unia poskytovala e, e, určité výsledky pre každého a všetci si to uvedomovali, Unia e, si požívala legitimitu. A teraz namiesto komunitárnych riešení je tu nový trend, ktorý spočíva v tom, že treba vrátiť do ústredia, do hlavných miest zodpovednosť za e, e, spoločné problémy. Ale členské štáty nedokážu kontrolovať e, vlastné trhy a vlastnú medu, menu. Toto treba riešiť spoločne. Ďalej, Unia má funkčnú problému. Európska komisie mm, funguje a jej činnosť bez ohľadu na to, nakoľko je presné, precízne, nemôže to nahradiť to, že my sme zlyhali eh, v otázke eh, eh, načúvania občanom a konzultácie v režime online nám poskytujú nesprávnu predstavu o stave veci. Myslím, organizované skupiny dokážu vyjadrovať a presať svoje, svoju vôľu. A práve oni sa vyjadrujú počas takýchto konzultácií. Napriek všetkým týmto výzvam eh, eh, od samotného začiatku Unie eh, čeli trom štrukturálnym problémom. My sme teraz takmer dovršili spoločný trh, ale teraz máme 28-27 sociálnych systémov a to hm, bráni mobilite hm, pracovnej sily a kapitálu E, vybudovali sme hospodárstvo bez hraníc, avšak spoločnosť je ohraničená hranicami. A napokon štvrtá priemyselná revolúcia podkopová naše sociálne systémy a nutí nás uvedomiť si potrebu spolupracovať e, pri hľadaní e, výmyslených nových riešení straty pracovných eh, miest. Eh, zraniteľný eh, menový systém, ktorý nedokáže vytvoriť skutočnú jednotnú menu, je ďalší problém. Ale vážený pán Almonia, minister financí bez rozpočtu, ktoré si zaslúži meno rozpočet, je to len škrupina, nie je to riešenie. A tretia, tu už budem končiť Stále e, sme závislí e, od iných v otázkach obrany. A to napriek tomu, že veľmi veľa vynakladáme na vojenské cieľe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, Elmar Brok z Európskeho parlamentu. Ma, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, Danuta. Veľmi pekne za túto príležitosť E, zúčastniť sa e, tejto rozprávy. E, ja teda neviem, či máme tu zastupcov nášho národného parlamentu. Chcel by som sa stručne viedieť k jednomu dvom bodom. Poprvé, to je najdôležitejšie, čím sa zapodávať v parlamentu, v parlamente národnom alebo E, e, e, Európskom parlamente je tu výzva, ktorú nezdoláme samostatne. Je to migrácia, otázky, ktoré súvisia s globalizáciou, digitalizácie. Všetko to má sociálne a hospodárske dôsledky. Je to otázka bezpečnosti meny v globálnej hre pokiaľ by sme nemali v roku 2008 e, pri kríze e, finančnú spoluprácu, mnohé členské štáty by boli e, už bankrotmi. Vo mnohých krajinách to malo veľmi, by malo veľmi silné sociálne dôsledky, alebo by tieto krajiny zbankrotovali. A teraz máme o 90 menej migrantov ako v oktobri 2015. Je to vďaka európskym dohodom ale pokiaľ e, e, je to potreba a tu musíme mať na to európske nástroje. Aby sme podporili Európu, potrebujeme mať nástroje, vrátanie roz, e, rozhodujúcich nástrojov, ináč to nefunguje. Európska rada sa rozhodla, že budeme mať 10 tisíc pohraničarov navýše ale nemáme na to v rozpočte prostriedky. Čo s takým nástrojom? Niekto hovorí, že Európa musí toho robiť e, viac, ale nemáme na to peniaze. Tak to nefunguje. A e, vo viacerých diskusiách e, aj v hlavných mestách to nevyznieva veľmi logické a týka sa do viacerých strán. Musíme sa pozrieť na to, ako vylepšiť kontrolu. A potrebujeme napokon, aby Rada ministrov, ktorá schváľuje zákony, aby sa to robilo v rámci dvojkomorového systému, aby to bolo tak, ako to je v spolkovom systéme, kde existuje jedna druhá komora E, e, vieme, ako sa hlasuje v Národnom parlamente alebo v Európskom parlamente. Nemôžeme e, posunúť Európu dopredu, ak nebudeme mať nástroje, ktoré nám umožnia riešiť problémy, ktoré nedokážeme riešiť samostatne, o samote. musíme e, vedieť, kto čo, o čom a e, kde bude rozhodovať. Bez toho nebudeme mať demokratickú e, legitimitu. A to platí na všetkých úrovniach vrátane Európskej únie. Odmietanie verejnosťou legislatívnych aktov E, mm, chybujúca druhá komora znamená e, e, značnú, značný deficit, lebo keď svieti slnko, je to vďaka Parížu alebo Berlínu, keď to, a keď to prší, je za tým Brusel. To je dôležitý dôvod, prečo vo mnohých krajinách majú problém s Európou a mm, treba to robiť e, tam, kde sa o tom rozhoduje. Občan musí e, vedieť, kde sa čo rozhoduje. Musí byť jasné, na akej úrovni sa rozhodujem. A najhoršie pre občana je, keď sa to všetko mieša. Tu musí byť jasná zodpovednosť. A treba mm, jednoznačne e, povedať, že keď máme tu určité európske hm, kompetencie v zmysle zmluvy, rozhodujú o tom e, európske inštitúcie a v národnej pôsobnosti rozhodnutia robia národné inštitúcie, teda národné parlamente a samozrejme treba posilniť e, národné parlamenty, aby mali lepšie kontrolné možnosti voči vlastnej vláde, ako členu eh, Rady ministrov Európskej únie. A treba eh, eh, mať jasnejšiu predstavu o zodpovednosti, aby sme sa vyhli netransparentnosti. A sú tu predstavy teda podľa ktorých nesmieme eh, do, pripustiť e, e, miešanie zodpovednosti neprehľadenie potom zodpovednosti pre občanov. S tým, aby žltá a zelená karta sa používala na kontrolu subsidiarity alebo primeranosti. aby e, nejaké úroveň rozhodovania neprekročil e, svoju pôsobnosť. Stále hovoríme o úlohe žltej e, karty, ale Lisabonská zmluva tiež rata aj s oranžovou kartou, i keď nikdy nebola použitá, použitá tá sa použije v prípade nie je možné dosiahnuť dohodu Európskeho parlamentu, národných parlamentov. tu e, sa skončí legislatívny proces, pokiaľ Európska komisie nepríde s niečím záväzným. Bez toho nemôžeme e, posunúť dopredu európsky projekt. Musíme to akceptovať a musíme to posilniť aj e, z praktického hľadiska, aby sme mohli pokračovať v tejto spolupráci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz kolega z Litovského sejmu, kolegyňa Aušem Dekine. Majko. Ma- Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai Vážení kolegovia, vážení Vážená pani predsednička, litavskí občania sú optimistickejší voči budúcnosti Európy, než je priemerná miera v EÚ. Fakt je ten, e, že počet euroskeptikov narastá. A súvisí to predovšetkým s, tý, s tou skutočnosťou, že ľudia nechápu dostatočne dobre, ako Európa funguje. Ja súhlasím so stanoviskom kolegu z Dánska. E, e, Litva pokiaľ e, politici v Litve e, majú uviezť do života niečo málo populárne, tak si umýjú ruky tým, že povedia, že to diktuje Európa. E, Litva chce skutočne prehlbovať, prehlbovať svoje postavenie v rámci EÚ. Zatiaľ je je vykonávateľom rozhodnutí iných, neovplyvá tie rozhodnutia a to chceme zmeniť. Je dôležité prehlbovať integráciu EÚ, ale pritom treba vychádzať z realistických východisk. Nič nie je predurčené a priori. E, budú e, scenáre do budúcnosti by mali vychádzať z najhoršieho možného scenára, to znamená rozpadu EÚ. A chceme tomu predísť, tak musíme uviezť do života zásadné zmeny v, v politikách EÚ. E, v Európe nemáme jednotné sociálne štandardy, ale snaha je dopracovať sa k ním a mať sociálny pilier, o ktorý sa dá opierať. A samozrejme, to potom spôsobuje mnohé z tých problémov, o sme hovorili. Po druhé, ďalšie rozširovanie EÚ by nemalo napredovať, kým nebudú dotiahnuté reformné procesy pretože e, skutočne, pokiaľ by sme napríklad Eh, otvárali, eh, otvárali eh, brány niektorým krajinám, ktoré sú na našich Prahoch, tak mohlo by to, mohlo by to byť, tak povediať, s posledným klincom do rakvy EÚ. Sa, treba hovoriť aj o Brexite, treba hovoriť o populistických hnutiach, ktoré ponúkajú zjednodušené odpovede na pomerne komplexné, komplexné otázky. V niektorých kandidátskych štátoch sú autoritatívne e, režimy a treba sa mať na pozore. Po tretie, musíme e, dokončiť reformu inštitúcií v EÚ. E, diskusia by mala byť v súčasnej dobe prebiehať medzi občanmi, nie technokratmi. E, neofederalizmus alebo e, nejaká hĺbšia superintegrácia zatiaľ nemá širokú podporu. Musíme demokratizovať e, európske inštitúcie, musíme znížiť počet týchto zamestnancov. Ďalší bod. Ak hovoríme o ak hovoríme aj o novej generácii členských štátov, to znamená aj Litva, musí prehodnotiť svoj postoj. Musíme byť pripravení dať do toho spoločného viac, pretože e, vlastne zatiaľ sme stiažili e, z tých prínosov EÚ, zo skúsenosti EÚ. Nesmieme sa e, ponárať do utopických predstav. Mali by sme vychádzať z tých spoločných kultúrnych hodnôt. Ďakujem pekne. Máme ďalší, ďalší e, má kandidátsky štát, e, to je Čierna hora, pán Dan Mutrovič, ktorý je z ústavnoprávneho výboru parlamentu Čiernej hory. Ste tu? Je nejaký problém s mikrofónom. Predsjednice, uvažena gospodo, ja ću govoriti na... Takže, vážená pani predsednička, dámy a páni, budem používať svoj rodný jazyk, čiernohorský. Takže chcem poďakovať vopred chorvátskej e, kabíne, ktoré mi snáď pomôžu pri odovzdávaní môjho posolstva. Takže na úvod by som chcel vás všetkých pozdraviť a chcel by som sa poďakovať za to, že ste prizvali čiernohorskú delegáciu, aby sa zúčastnila na tomto podujatí. Ja tu teda zastupujem ústavopravý výbor Čiernohorského e, parlamentu. Myslím si, že táto diskusia je pre nás, hovorím za seba a môj tým, veľmi užitočná. Naša účasť na tomto fóre a výsledok práce dvoch výborov, ústan, ústavnoprávny výbor a občinskoprávny výbor. A skutočne tieto dva výbory sa zišli, zišli v Černohorskom parlamente a dohodli sme sa, že budeme mať častejšie stretnutia zastupujem tu kandidátsky štát, ktorý e, by sa chcel stať členským štátom EÚ a všetky relevantné európske inštitúcie o tom vedia už nejaký ten čas sa počúvame, že sme úspešným kandidátským štátom, sme taký e, považovaní za veľký úspech na Balkáne. Na druhej strane e, sa e, hovorí aj o tom, že sme takým lídrom v otázke európskej integrácie v tom našom regióne balkánskom. Už táto skutočnosť potvrdzuje, že Čierna hora vynaklada nemalo úsilia na to, aby sme sa uberali európskou cestou, cestou európskej integrácie. A my sme v tom odhodlaní. Myslím, že všetci sa potýkame s rovnakými problémami v rámci EÚ. Javí sa to tak No a v akom sme stave napredovania na tej európskej ceste? Ja zopakujem slova nášho prezidenta Emila Dukanoviča, ktorý vystúpil na osobitom zasadnutí o zorganizovanom e- Európskym parlamentom. Obzvlášť sa tešíme tomu, že on ako prezident Čiernej hory ktorá je kandidátským štátom, mal takú možnosť sa vyjadriť. Ja samozrejme dnes som počúval rokovanie a chcel by som vám tlmočiť mm, mm, mm, odovzdať dôležité posolstvo. V tomto predvolebnom období Európe, by ste mali postupovať optimisticky a mali by ste očakávať, že veci pôjdu tak, ako sa majú. E, a teda inými slovami verím, že čo, e, budete sa potýkať s čo najmenším množstvom problémov. Udržte Európu, prižovate, je to pre nás e, a poskytuje nám to takú kolektívnu nádej. Inak my kandidátske štáty podľahneme e, negatívnym prvkom z našej histórie. E, Odzneli tu veľmi zaujímavé myšlienky o reformnom procese Určite e, e, to, čo tu odznelo, má pre nás relevantnosť. V Načiernej hore e, my si my rešpektujeme demokratické hodnoty a ke, keď sa staneme členom európskej rodiny, budeme povďační v, tej, v tomto období, nestabilnom období Balkán, na, Balkóne, na Balkáne, Čierna hora zohráva kľúčovú úlohu, pretože sme Európanmi e, svojimi koreňmi, svojou kultúrou, tradíciami. Čierna hora e, si zasluhuje našu plnú podporu. To bol citát pána Tajaniho, ktorý reagoval e, na prejav čiernohorského prezidenta na pôde EP. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše láskavé slova a veríme, že vaše sny sa stanú skutočnosťou. Takže zo snemovne lordov e, máme pána Charlesa Skinula. Máte slovo. Mm, mm, myslím si, že budem hovoriť čosi veľmi podobné ako kolega Roger Little Viete, máme v tom, v tom našom právnickom svete alebo žargóne mm, e, také príslovie, že sudca len vtedy počuje nejaký argument, ak sa ten argument vysloví trikrát. E, e, Dobrá väzba na EU je dôležitá pre všetkých v Británii. Chceme mať silný európsky projekt Chceme, má, chceme mať silného, pro, prosperujúceho. This forum, of course, is incredibly important in, as part of a process of trying to uh, sort through. Uh... Myslím si, že je dôležité e, zachovať, e, zachovať živý a úspešný európsky projekt. Ja e, skutočne sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí pripravili podklady a aj správu, s ktorou sa dnes zaoberáme. Myslím si, že sa tým všetkým prelína jedna spoločná téma a to je konštatovanie, že eh, neurobiť žiadnu zmenu by bolo nemudré. Ďalšia vec, ktorej sa chcem dotknúť, je, e, je e, angažovanosť parlamentu. Snemovňa lordov je toho názoru, e, že, že je to veľmi dôležitá téma. My veľa, snemovňa lordov veľa cestuje, príjma veľa návštevníkov. My sme sa rozhodli, že budem, budeme tu, tu mať dva týmy, Roger a ja, a potom Michael Jean, ktorý je tu prítomný, ale je momentálne na inom fóre. Veľmi e, radi sa súčasňujeme na fórach, ako je tento, aj e, v takých formáciách, ako je Kozak. Je to predsa dôležité, ako e, poslanci parlamentu v susediacich krajinách potýkame sa s veľmi podobnými otázkami, napríklad otázka bezpečnosti, otázka obrany a to v, ve svete veľmi náročnej situácii na východných hraniciach EÚ. Ďalšia e, spoločná výzva, ekonomický vývoj a e, mám na mysli tú previazanosť finančných služieb, ďalej e, spoločná výzva, klimatická zmen, klimatické zmeny a mnohé ďalšie. Ak hovoríme o týchto spoločných výzvach, tak zároveň môžeme hovoriť o spoločnom chápaní. To je dôležité pre všetkých našich občanov. Ďakujem pekne. Chcem vás uistiť, že v tomto parlamentnom výbore e, máme veľkú mieru pochopenia pre tie veci, o ktorých ste hovorili. E, predovšetkým e, v v, otázke spoločnej, spoločných vzťahov. Určite Eh, je to zároveň trošku kontroverzné, že po to poviem, ale urobíme všetko preto, aby čo najskôr sa eh, vytvo, vytvoril výbor pre eh, rozvoj a podporu britsko EU vzťahov. Teraz prejdeme do se, rumunského senátu. Koratin Titus má slovo. Thank you, Madam Chair. Uh, speaking about uh, the future of Europe, uh, ak hovoríme o budúcnosti Európy, e, v Bukurešti sa zaoberáme obidvoma dimenziami. Tá blízka budúcnosť, e, ako viete, čo skoro sa ujmeme e, predsedníctva Európskej rady a to už v januári 2019. To ponúka príležitosti aj výzvy. Bude to veľmi náročné obdobie z dôvodov, o ktorých tu hovorili mnohí predrečníce. Ak hovor, predrečníci, ak hovoríme o budúcnosti Európy, treba zdôrazniť, že hovoríme o spoločnej budúcnosti. A tá spoločná budúcnosť, to je tá červená niť, ktorá sa vynie našou diskusiou. Takže e, politická vôľa, strategické myslenie, e, e, tá, tá, tá, to spoločné vedomie, a, a, a, a tá múdrosť, ktorá sa prejavuje schopnosťou príjmať kompromisy a takisto prekonávanie akýchsi e, akýchsi hraníc alebo predelov, ktoré sa objavujú v Európe rumunské predsedníctvo e, e, e, Európskej rady Určite sa budeme snažiť čo najzodpovednejšie naložiť s úlohami, ktoré nám vyplynú. Samozrejme, budeme venovať zvýšenú pozornosť situácii v juhovýchodnej Európe. Budeme však vo veľmi komplikovanom postavení. Koniec marca to je Brexit. Ja nadviažem na to, čo povedal eh, Lord Little. A ja eh, eh, stále neupúšťam od toho, že je maličká nádej v zázrak. Budeme určite preberať aj o budúcom rozpočte EÚ, Európsky semester, ďalej kampáni E, európskych volieb, uzavretie európskych volieb a e, potom e, vlastne skladanie účtov komisie v júni. Ak hovoríme o európskych voľbách, je, je potrebné podotknúť toto. Hlavné záujmy i politických klubov, sa týkali toho, koľko získame hlasov, aké bude počet poslancov a ich rozdelenie v Európskom parlamente, EPP, socialisti, zelení a tak ďalej. Myslím si, že pri týchto eh, európskych voľbách eh, bude najdôležitejšie to, aby eh, proeurópske sily prevážili nie som si istý, či z politického hľadiska sme, e, sme dostatočne pripravení takto pristúpiť k tomu, čo nás očakáva. My e, chceme ponúknuť e, vyhliadky na ďalšie 5-ročné obdobie to znamená, až do roku 2024 e, to bude hlavná téma neformálneho samitu e, v máji, bude sa to konať v meste Sibiu. A budeme e, samozrejme úzko spolupracovať s triom, ktorý s triom predsedníctiev a my budeme eh, definovať budúce eh, priority, aspoň stručne sa ich dotknem. Rast, konvergencia, konkurencieschopnosť, súdržnosť. Súdržnosť je pre mnohé členské štáty veľmi dôležité. Mám pre všetkým na mysli krajiny strednej a východnej Európy, ďalej bezpečnosť v Európe. To sa týka terorizmu, migrácie a a, e, e, to, e, a dotknem sa toho, o čom hovoril druhý zástupca snemovne Lordov, to sú tie bezpečnostné výzvy vo východnej Európe. Po tretie, Európa ako globálny aktér a v neposlednom rade E, e, skutočne sú to hodnoty a výzvy. Chcel by som e, informovať o dianí v Rumunsku, že chceme pridať jeden doplňujúci bod boj proti antisemitizmu, xenofóbii a prejavom nenávisti. Ja vlastne e, e, zastupujem aj parlamentné zhromaždenie Rady Európy e, so zameraním na boj proti xenofobii a rasovej intolerancii. Myslím si, že sú tieto prejavy v Európe a naplňa nás to obrovskými obavami a to bude súčasťou balíka priorít rumúnskeho predsedníctva. Dve posledné poznámky. E, dôveryhodnosť európskeho postupu. Musím sa toho dotknúť. Hovoríme o rôznych výzvach, ale e, keď hovoríme s našimi občanmi, keď sa snažíme im vysvetliť, o čo ide pri tom európskom projekte, e, musíme venovať pozornosť špecifickým prvkom, ktoré môžu nahlodávať dôveru v európsky projekt. Mohol by som tu urobiť dlhý výčet, ale neurobím tak keď jeden, dva členské štáty eh, eh, neustále odmietajú eh, rozhodnutie ohľadom E, začlenenia do Schengenu v prípade dvoch členských štátov nie z dôvodu kritérií šengenskej oblasti, ale kvôli z politických dôvodov. To skutočne vysiela signál frustrácie našim občanom. Ako to mám našim občanom vysvetľovať? Ako mám konsolidovať proeurópske zázemie, ktoré zatiaľ našťastie je ešte stále veľmi silné Bulharsku? A úplne naposledy, na konci by som rád spomenul e, potrebu e, byť e, hĺbkovejší, neostávať na povrchu, teda lepšie rozumieť reália v jednotlivých členských štátoch, ale aj v okolitých štátoch Európskej únie, pretože realita je častokrát iná, ako sa píše v dokumentoch. Nie všetci sme úplne rovnakí a Mali by sme sa pozrieť do susedných štátov a nielen na Balkán, nielen na juh od Európskej únie. A určite by sme nemali zmraziť európsku perspektívu pre e, niektoré štáty, myslím tým na Moldavsko, pretože situácia je oveľa zložitejšia, ako sa môže javiť. A preto môj posledný postreh je ten, že priorita by mala byť taká, aby sme vytyčovali nové deliace e, čiary a to by malo byť jasné z našich rozhodnutí. Ďakujem veľmi pekne za Českú republiku. E, máme tu pána Skopečeka. Ďakujem e, za slovo a dobré odpoledne. Ďakujem za slovo, prajem príjemné popoludnie. Hovoríme dnes o budúcnosti Európskej únie, o tom, ak aký vzhľad by mala mať. Nech je úspešný plán akýkoľvek, musíme si uvedomiť realitu, ktorá v súčasnosti existuje v Európskej únie. Musíme si dať dole rúžové okuliare, ktoré dnes majú mnohí nasadené, keď hovoria o Európskej únii. Keď si tieto pomyselné rúžové okuliare dáme dole, zistíme, že E, mnohí občania sa neštotožňujú s integračnou e, situáciou a e, integračnou situáciou a nestotožňujú sa so stupňom regulácia, centralizácie a občania majú výhrady voči európskym politikom. E, prijavili to odmietnutím euroústavy a prijavili to aj Brexitom. A preto si myslím, že akýkoľvek tlak na ďalšiu politickú integráciu, na ďalšiu, ďalšie prehlbovanie integrácie. Mm, viedlo by to len k prehlbovaniu konfliktov Európskej únie a tieto konflikty skutočne môžu ohroziť Európu ako takú. Podľa môjho názoru Európska únia potrebuje hlbokú transformáciu. Táto transformácia e, samozrejme musí začať uvedomen- uvedomením si toho faktu, tak ako to spomínal môj predrečník ohľadom predsedníctva neexistuje európčanstvo, neexistuje európsky ľud, európsky národ. V prvom rade musíme vidieť, e, nesmieme vidieť národné štáty ako veľké zlo a nebezpečenstvo pre Európu, pretože konflikty, ktoré zažila Európa v histórii, podľa môjho názoru nesúvisia s existenciou národných štátov, ale súvisia s nepriateľskými ideológiami, s ideológiami, ktoré boli nepriateľské voči slobode jednotlivca. A práve toto viedlo k obrovským tragickým konfliktom. Neboli to národné štáty, ktoré boli dôvodom veľkých konfliktov. Mnohé právomoci a mnohé politické oblasti nie sú efektívne na európskej úrovni a preto by sa mali vrátiť na národnú úroveň. Podľa môjho názoru by Európska únia mala robiť menej, ale o to viac efektívnejšie. Je Zrejme, že existuje mnoho názorov na to, akou cestou by sa mala vydať európska integrácia medzi jednotlivými členskými štátmi. Existuje skutočne celá rada názorov. Je nevyhnutné, aby Európa prijala koncept viac rýchlostnej Európy, teda v tom zmysle, že členské štáty, ktoré sa chcú intenzívnejšie integrovať, nech tak urobia, ale iné členské štáty, ak vidia, že to nie je cesta pre nech e, si zachovajú právomoci na národnej úrovni a malo by to im byť umožnené. Včera som sa e, zúčastnil parlamentná stretnutie, kde sme diskutovali o európskych otázkach a táto diskusia prebiehala medzi jednak e, členmi Európskeho parlamentu a medzi členmi národných parlamentov a vypočuli sme si rôzne názory na to, ako by mala vyzerať európska politika na úrovni Európskej únie. Počuli sme názory komunistických poslancov, ktorí Európu označovali ako potápajúci sa titány kvôli úsporám, ktoré sa dejú vo fiskálnej oblasti a na druhej strane sme tu mali poslancov členských štátov, ktorí hovorili, že Európa je zadlžená, že členské štáty musia začať šetriť, aby sme dosiahli európsku stabilitu v oblasti ekonomickej. A z tejto plejady názorov samozrejme nemôže vzniknúť rozumný kompromis, pretože šírka škála názorov je obrovská. Jediná šanca je umožniť členským štátom, aby si vybrali tú vec, ktorej chcú spolupracovať a e, zároveň na národnej úrovni robiť to, čo uznajú za vhodné. Nechcem portugalskému komunistickému poslancovi vnútiť vyšší deficit, ale na druhej strane si nemyslím, že to je dobrá hospodárska politika pre Českú republiku a nikdy by som ju nechcel zrealizovať a propagovať u nás. Myslím si, že je veľmi dôležité posilniť národné parlamenty a o tomto e, e, rozprávam je dôležité, aby národné parlamenty a národné štáty boli viac zaangažované do tvorby európskej politiky. V súčasnosti e, žlté karty a podobne nie sú veľmi efektívne, nie sú častokrát využívané. E, Bez pochyby všetci považujeme za užitočné, že sa tu môžeme stretnúť a vymeniť si názory, ale i tu z diskusie vyplýva, že tieto názory sú od jedného extrému do ďalšieho extrému na opačnej strane a je veľmi ťažké nájsť akýkoľvek kompromis a preto by bolo vhodné, aby každý členský štát sa integroval len do tej miery, do akej to považuje za vhodné. Myslím si, že posilnenie národných parlamentov a ich vplyv na európsku legislatívu, na to, čo sa v Európskej únii deje, je jediná prvá cesta k odstráneniu demokratického deficitu, ktorý e, priznávajú aj tí najväčší presadzovači myšlienky európskej federál, e, federalizácie. Ak teda sa vzdáme sna veľkého európskeho superštátu, ktorý je podľa môjho názoru nezrealizovateľný, ako ukázali občania mnohých členských štátov, v štátoch tento superštát občania nechcú. Mali by sme opätovne začali budovať Európu ako inštitúciu medzivládnej spolupráce. Ak si toto neuvedomíme, nikde sa nepohneme. Európska únia bude naďalej strácať dôveru občanov a budú sa posilovať len populistické strany, pretože tie si budú osvojať témy, ktoré sa páčia občanom a budú to formulovať E, na rozdiel od tradičných strán. My vidíme tento fenomén nielen v nových členských štátoch, ale aj v tradičných štátoch a tieto populistické strany budú naberať na sile, pretože tradičné politické strany nie sú schopné e, priznať si, že európsky integračný projekt dávno zašiel za optimálnu úroveň, ktorá by bola efektívna a rozumná. Ďakujem. Ďakujem. Senátor David Lukas e, zo španielského senátu. Príjemné popoludne vám všetkým prajem. Ďakujem Európskemu parlamentu za umožnenie tejto výmeny názorov o budúcnosti Európskej únie. Ďakujem všetkým kolegom za správy, ktoré tu boli prednesené. A ja začnem možno od konca. Za posledných 60 e, rokov nás charakterizovala taká schopnosť snívať. Mali sme tu vojny a nám sa podarilo nastoliť mier, stabilitu, vybudovať silné inštitúcie, vybudovali sme Európsky parlament, stali sme sa občanmi Európskej únie a práve e, preto by som chcel odpovedať tým neustálým kritikom Európskej únie, a ktorí často e, kladú na pleci Európskej únie zodpovednosť za neúspech, ktorý však, e, za ktorý sú však zodpovední na úrovni národných štátov. Chcel by som pripomenúť, že európsky projekt je úspešným projektom, ktorý má budúcnosť. Európska únia dneška e, čelí tlaku rôznych aktérov mimo európskeho kontinentu a je pravdou, ak sa budeme venovať tým najzákladnejším aspektom, ako je napríklad rozpočet. Ak budeme mm, konať v sociálnych veciach, e, budeme skutočne schopní odpovedať na požiadavky našich občanov a mm, umožníme e, väčšie zomknutie občanov Európskej únie. Národné vlády nesmú prenášať na Európsku úniu zodpovednosť za všetko zlé, pretože národné vlády sú nasou súčasťou a mm, členské štáty musia mať k dispozícii silné inštitúcie na to, aby čelili e, výzvam. Je nespravodlivé, ak e, jednotlivé európske vlády E, systematicky ukazujú prstom na Európsku úniu, e, pretože tým sa zbavujú zodpovednosti za problémy, ktoré vytvorili oni sami. V súčasnej dobre prebieha na Európskej únii e, diskusia, je to tak aj v Maastrichte, kde hovoríme o budúcnosti Európy a Dospeli sme k dvom záverom. Potrebujeme vytvoriť, vybudovať Európu občanov. Hovorili sme tam o, bol to môj kolega Ramon, hovoril o verejnej mienke. Presne o to ide. My sme to skonštatovali aj e, v Maastrichte e, Európska únia musí byť schopná komunikovať s miestnou úrovňou, s miestnymi samozprávami. Európa musí byť prítomná na miestnej úrovni. To je to najdôležitejšie a práve to robíme dnes. A čo je možno ešte dôležitejšie, že by sme mali miestne a regionálne samozprávy zaangažovať priamo e, tak, aby samozpráva bola schopná budovať európsku identitu, pretože toto od nás žiada občan. Na záver by som chcel mm, skonštatovať, že som znepokojený, že sme prešli od euroskepticizmu až k eurofóbii, pretože práve takto by som to nazval eurofóbia. Eurofóbiu prejavujú niektoré politické strany, ktoré ktoré kandidujú do Európskeho parlamentu len na to, aby ho ničili znútra. Tak ako to môj kolega skonštatoval, je dôležité akceptovať e, čas zodpovednosti za krízu, e, za Brexit. E, a mm, ja častočne nesúhlasím s niektorými interpretáciami dopadov migračnej krízy Eh, sú to eh, ľudské bytosti, ktoré utekajú zo svojich krajín eh, zasiahnutých vojnovými konfliktmi. Sú to ľudia, ktorí utekajú z krajín, kde je, kde je hlad a my musíme byť dostatočne solidárni voči ľudským bytostiam z iných kontinentov sveta. A preto my im musíme ponúknuť riešenie a to spravodlivým a solidárnym spôsobom. Samozrejme, my musíme zabezpečiť bezpečnosť našich národných hraníc. To je samozrejme. Ale ak ujdem z istej krajiny, samozrejme musí existovať krajina, ktorá ma e, príjme. Som presvedčený, že musíme byť inteligentní do dostatočnej miery, aby sme pochopili e, e, dôvody migračnej krízy a v každom prípade ide o celoeurópsky problém. Pripomeňme si, že potrebujeme viac Európy, viac právomocí pre Európsky parlament, viac právomocí e, v tých oblastiach, ktoré sa týkajú najdôležitejších európskych politík a tí, ktorí chcú oslabiť Európu a limitovať e, jej, rozsah jej právomocí, je to veľmi e, tragické pre budúcnosť. Dovolte mi odozvať slovo pánovi McGinnis, pani McGuinness. Ďakujem. Rada by som sa poďakovala za všetky e, komentáre. Nebola som tu celé popoludnie, avšak kolegovia ma informovali, že diskusia je v skutku bohatá. Formálne i neformálne sa stretávam s, so, zástupc- so zástupcami národných parlamentov a vždy si poviem, že prečo vlastne má niekto pocit, že existuje medzi nami nejaká konkurencia, nejaké napätie. My nie sme my všetci pracujeme v prospech našich občanov len na inej úrovni. A nad týmto by sme sa mali lepšie e, zamyslieť. Všetci sme boli zvolení občanmi a máme svoju zverenú úlohu v tých inštitúciách, do ktorých sme boli zvolení. Vždy ma znepokojuje, keď počujem e, e, slova o nemožnosti kompromisu, ale úloha politikov je neustále úsilie o rozumný kompromis a Európska únia pracuje práve na tomto. To neznamená, že kompromis nás oslab- oslabuje. Musíme byť pragmatickí, musíme hľadať riešenia pretože bez riešenia by sme sa e, nedospeli k ničomu. Ako vidíte, v súčasnosti hľadám riešiť na to, ako e, urobiť, e, ako si zatieniť oči, pretože slnko mi veľmi, e, ma veľmi oslepuje. Rešpektujem samozrejme všetkých svojich kolegov zo všetkých členských štátov, či už e, z národných parlamentov, alebo z Európskeho parlamentu. A čo sa týka Eh, mm, eh, prínosu eh, z Brexitu, ale samozrejme mm, tieto prínosy sú malé. Mm, stále, stále máme tu všetky hlavné slobody e, tovaru, služieb občanov a to bude zachované v rámci štruktúry Európskej únie a samozrejme hovoríme mnoho o reguláciách. Bez regulácií neprežijeme, možno by sme to vedeli robiť lepšie, ale neexistuje spoločnosť, ktorá by nebola regulovaná v prospech jej občanov a neakceptujem e, také e, hlasy, že Európa je odmietaná občanmi keď sa zamýšľať nad tým, eh, prečo sa Brexit vôbec udial. Ja na túto tému som diskutovala s regionov, s ľuďmi z regiónu z môjho členského štátu a, a mm, viete, že Írsko platí najväčšiu daň z Brexitu, trápi sa najviac. Avšak eh, veľmi si vážime koncept pojem solidarity a my už eh, rozumieme E, tomuto e, pojmu, pretože sme skutočne pocitili solidaritu zvyšných 26 členských štátov e, pri rokovaniach 27 so Spojeným kráľovstvom. Teda ja vždy hľadím na tú pozitívnu stranu. Ja dúfam, že európske voľby E, budú o európskych problémoch, ale aj o európskych ideáloch, že to nebude referendum o národných problémoch, že to e, nebude len e, odraz čerstvého Brexitu. Ja dúfam, že európske voľby bude, budú o európskych hodnotách, bude to o tom, ako Eh, sedieť za jedným stolom. Eh, je, existuje eh, slogan, ktorý sa mi veľmi páči, že niekedy predtým, ako sa rozhodneme, mali by sme k všetkému pristúpať s otvorenou mysľou a ja to tak stále robím v spolupráci s mojou kolegyňou Danutou Hübnerovou. Si veľmi ceníme, že ste tu medzi nami. E, samozrejme aj v iných platformách. E, v Kosaku sa stretávame so zástupcami e, národných parlamentov. Je dôležité na týchto stretnutiach je to, že máme tu možnosť vypočuť si názory z rôznych členských štátov, teda z národnej úrovne. Častokrát eh, si tak zatvorím oči a predstavím si situáciu, že celé by to padlo, čo by sa stalo. Eh, ja teraz eh, som absolvovala stretnutie, odborné stretnutie o, o, o rovnosti, príležitosti, hovoríme o klimatických zmenách, teda ja si myslím, že pre našich občanov pre mladých mužov a pre mladé ženy e, musíme e, posilniť naše vodcovstvo a musíme sa zamýšľať nad víziou e, o Európskej únii a musíme budovať na tom, čo sme dosiahli a, a nesmieme sa nechať prevalcovať tým, čo nefunguje, pretože mnoho vecí funguje. A dovolte mi povedať, že keď sa pozrieme na problémy, ktoré zažíva ten členský štát, ktorý e, odchádza. Keď vidíme e, zdlhavosť toho procesu, len vtedy si uvedomíme, aký ťaž, ako hlboko e, integrácia došla. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Ďakujem pekne. Stále ešte máme jedného rečníka zo španielského senátu. Rečničku. Ďakujem Veľmi pekne, pekné odpoludne všetkým. Ďakujem za možnosť tu sa dnes e, viedriť. Musíme totiž viac e, navzájom sa počúvať. Pochádzam zo Španielska a všetci súhlasíme s tým, e, že potrebujeme európsky projekty, keď nie vždy sme za jednou otázky, ako na to. Potrebujeme sa na to sústrediť, na, sústrediť sa na význam zajtrajška, pretože kríza v našich krajinách je krízou európskej identity. Musíme si uvedomiť, čo to znamená byť dnešným Európanom, aké hodnoty e, bránime, otázka slobody, rovnosti, ľudských práv. To sú všetko európske hodnoty a Európska únia by mala byť schopná podporovať mier a blahobyt ľudí. A Naozaj mm, sa o to snažíme. Zistili sme, že táto kríza e, vysvetila určité vzduchoprázdno v e, európskych štruktúrach. Na niektoré členské štáty sa, niektorým členským štátom e, sa nanútili úsporné opatrenia, ale základom spoločnosti je ľudská dôstojnosť minimálne e, životné štandardy. Keď e, toto e, zničíme, tým podkopáme našich ľudí a samotnú štruktúru demokracie a súdržnosti. To bude hnať milióny ľudí k, preč, vylúčovať ich zo spoločnosti a to bude v rozpore s našimi cieľmi, ktoré sme si vytýčili ako ľudí, ako spoločnosť. Teraz sme svedkami eh, rozmahania eh, autoritárskych politík. Populisti poukazujú na Európsku úniu ako obetného baránka. Potrebujeme sa pozrieť sami na seba kriticky, aby sme vedeli, čo sme, čo chceme. Ľudia sú nahnevaní, pocitujú neistotu, strach. A niekedy sa domnievajú, že za to môžu ľudia, ktorí prichádzajú e, zo zahraničia a títo migranti sú mimoriadne zrniteľní, nedokážu sa brániť. Sme svedkami nerovnosti e, toho, ako počas e, uplynulého desaťročia táto nerovnosť sa prehlbovala viac než kedykoľvek predtým. A dokonca aj samotná Európska únia nie vždy dodržova svoju vlastnú chartu ľudských práv, základných ľudských práv. Potrebujeme úniu? Áno, potrebujeme demokratickú Európsku úniu. Určite, ale potrebujeme zmenu paradigmy. Musíme odborať e, zastaralé štruktúry. Musíme vyzdvihovať e, zvrchovanosť, ktorá je založená na účasti národných parlamentov, ktorá e, zahrňa a nie vylúčuje ľudí. Musíme sa navzájom posilňovať, spolupracovať s tým, aby sme naplnili rovnako víziu demokracie, ľudských práv, sociálnych práv, demokracie. Chceme napredovať a stať sa modernejší. Treba ponechať za sebou pred zastaralé predstavy Maastrichtskej zmluvy. Musí byť odvážny, pretože naše občania predbehajú eh, európske inštitúcie. Musíme zopakovať, že sme odhodlní budovať demokratickú Európsku úniu, pretože budúcnosť národov Európy bude ohrozená v prípade, že budeme pokračovať s tými úspornými opatreniami. Ehm, vidíme, akým spôsobom ženské hnutia dokázali skoncovať s určitými e, projektmi a musíme spolupracovať s e, hnutími, ktoré e, vychádzajú z dola. Musíme zabezpečiť rovnosť mužov a žien a musíme mať víziu, ktorá zabezpečí dôstojnosť všetkých našich občanov. Ramon Arigibi tiež by sa chcel vydriť. Áno, veľmi pekne ďakujem. V prvom rade Pani predsednička navrhla, aby som to stručne zhrnul. Pokúsim sa to urobiť e, v počas 5 minút. Chcem poďakovať e, zastupcom všetkých národných parlamentov, ktorí sem dnes pricestovali. Myslím si, že išlo o skvelú iniciatívu, aby sme sa zišli, prebrali tieto otázky, urobili to otvorenia a úprimne. Myslím si, že stojí za to, aby sme pokazali na to, že nik sa neviedril e, proti Európe Niektoré delegácie hovorili, že potrebujeme trochu menej Európy, potrebujeme minimálnu Európu, ale nik sa otvorene neviedil proti Európe. A to vnímam ako niečo pozitívne, keď nie sú pohybnosti na, o tom, že máme odlišné mm, názory na to, akú Európu potrebujeme. Mali sme veľmi presvedčivé vystúpenia, napríklad tie, ktoré volali po lepšej Európe, ktorá dokáže prekonať sociálne aj iné problémy. Myslím si, že významnou súčasťou diskusie eh, bola eh, mm, diskusie o eh, rámci vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Enrique Guerrero a pani McGuinness hovorili o určitej nedôvere. Treba analyzovať e, tieto diskusie o, o budúcnosti Európy a uvedomiť si, že v podstate nám všetkým ide o to isté, aj napriek určitým antagonistickým alebo bipolárnym e, pohľadom. Treba sa snažiť byť e, konstruktívne. Tri veľmi dôležité poznámky. Poprvé, ide nám o väčšiu participáciu národných parlamentov e, vo veci európskeho semestra. Podľa mňa to znamená, takú participáciu, ktorá zvyší demokratický potenciál eh, hospodárskeho riadenia v Európe. Takže táto prvá požiadavka je jednoznačná. Po druhé, legislatívne návrhy eh, Európskeho parlamentu musia eh, získať väčšiu podporu a účasť mm, národných parlamentov nielen na základe princípu subsidiarity, ale aj schopnosti eh, národných parlamentov prichádzať s vlastnými iniciatívami. A napokon <clears throat> potrebujeme eh, zahrnúť do toho aj lokálne štruktúry a ob- miestne samozpráve. To je veľmi dôležité aj pre výbor regionov, ale nie len. O tom hovorili aj predstaviteľa Írska a niektorých ďalších štátov. Takisto podľa mňa bolo dôležité vypočuť si to, že je tu isté e, znepokojenie ohľadom dôsledkov Brexitu. Írska hovorila o tom, že nechce mať e, tam skutočnú pevnú hranicu. Ide o e, dohodu so Spojeným kráľovstvom tom hovorili taktiež predstaviteľe Spojeného kráľovstva, ktoré sa vyjadrovali e, v tom zmysle, že im záleží na konstruktívnych vzťahoch do budúcnosti. Chápeme, že pôjde o nový e, jedinečný osobitný vzťah, ktorý treba posilňovať. Máme veľa spoločného a nemôžeme sa tohto úplne vzdať. Vyjadrovali sa tu určité obavy v súvislosti so spoločnou zodpovednosťou. To vplyvne občanov, je, ide o sociálny pilier. Musíme mať aj vzdelané právomoce. Nesmieme eh, si vymeniať nejaké výčitky. Treba sa snažiť e, o zvýšenie kvality a posilnenie dôstojnosti. Nehráme si tu nejaký šach. E, členské štáty musia spolupracovať vo vnútri Európskej únie, pretože všetky štáty do určitej miery sú za to zodpovedné a teda ide o spoločnú zodpovednosť. Spomínali sa tu e, klimatické zmeny, o tom hovoril predstaviteľ Dánska. A mňa trošku prekvapilo, že sa tu implicitne vyjadrovala obvinenie Európskej únie v tom, že mm, zaostáva v tejto oblasti. Dánsko sa vedere kriticky, ale myslím si, že naopak v globálnom e, meradle Európa ide príkladom. Sú tu dohody o znižovaní e, emisí, o obnoviteľných e, zdrojoch energie, o dekarbonizácii, ale chápem, že ľudia vyjadrujú obavy v súvislosti s klimatickými zmenami a s týmto názorom e, tiež v Európskej únii súhlasíme. Treba e, zvýšiť transparentnosť činnosti mm, rady. Je to obsahnuté aj v správe v odseku 8, ktorý explicitne e, volá potom, aby sa rada premenila na legislatívnu komoru, Eh, vyjadrovali sa eh, kritické poznámky na adresu úspornej politiky sociálneho piliera. Je naozaj, sú tu e, určité e, národné posobnosti kompetencie. E, Eh, som rád, že to boli zastupcové eh, Turecka a Čiernej hory. Eh, vyjadrovali sa za členstvo svojich štátov v Európskej únii, najmä predstaviteľ Čiernej hory. Potom volal, hovoril o tom predstaviteľ Turecka. Musíme si uvedomiť, že máme tu určité rozdiely. O tom hovoril rumúnsky kolega. A treba mať určitú mieru akceptácie mm, diverzity rozmanitosti. Kolega mm, mm, pripravil správu o potrebe diferencovanej integrácie. Myslím si, že jediná možnosť spočíva v tom, aby sme budovali budúcu Európu takým spôsobom, aby tvorila určité koncentrické kruhy. Najprv nejaká eurozóna, potom eh, k nej by sa mohli pripojiť ďalšie štáty prípadne mohli by vzniknúť nové vzťahy so Spojeným e, kráľovstvom, Norskom, Švajčiarskom. Ehm, a takáto posilnená spolupráca by mo- sa mohla stať dôležitým nástrojom pri budovaní budúcej Európy. Záverom by som chcel povedať, že vo všeobecnosti je tu aj určitý myšlienkový prúd a Eh, treba zároveň respektovať aj menšinové politické názory. To znamená, že musíme pristupovať k diskusii o budúcnosti Európy na základe snahy eh, vytvoriť eh, flexibilnejšiu a efektívnejšiu, ale lepšiu Európu, ktorá sa dokáže postaviť z oči voči všetkým výzvam, ktorým čelí. Ďakujem eh, veľmi pekne. Myslím si, v roku 2008, keď sme sa eh, stretli s viacerými krízami. Eh, predovšetkým sme mysleli o tom, ako prekonať túto krízu a v tom čase sme venovali pozornosť tomu, čo robiť. A teraz na základe toho, čo povedal kolega Almunia, je tu aj ďalší nový prvok o tom nielen, čo robiť, ale ako to robiť a všetky vaše príspevky, e, otázky posilnenia dôvery, demokracie, získania e, občanov, otázky subsidiarity, e, to je všetko veľmi dôležité preto, aby samotný proces bol účinnejší, efektívnejší. To veľmi výrazne odznelo vo vašich vystúpeniach. My sme tu všetci politickí lídry a je našou povinnosťou lepšie pochopiť, že ako ste správne povedali, nemôžeme nanúcovať občanom e, zmeny v Európe. Musíme e, viesť s nimi dialog a musíme zobrať za sobou toto ponaučenie, túto myšlienku, že treba viac sa rozprávať s ľuďmi, viesť s nimi dialog, zúčastňovať sa rôznych stretnutí. Nie je možné presadzovať zmeny bez toho, aby sme získali pre ne našich ľudí. A nikto to nedokáže lepšie, než ľudia, ktorí e, boli volení do e, Európskeho parlamentu a e, národných parlamentov. A ešte by som chcela vás informovať o tom, že keď sa budeme pripravovať na budúcoročné voľby, niekedy medzi 23. a 6. mája sa budú konať rozhodli sme sa o tom, koľko budeme mať poslancov, 705 e, poslancov budeme mať, žiaľ bez britských kolegov. Rozhodli sme sa o tom, ako sa budú e, ako sa počet poslancov bude prerozdeľovať medzi členskými štátmi. Takže e, v tomto smere sme pripravení. Zmenili sme reguláciu európskych politických strán a nadácií Eh, eh, komisárka Viera Jourová hovorila o tom, že eh, tu budú nové prvky, ktoré by mali vedieť zabraniť opakovaní takýchto kauz ako Cambridge Analytica. Budeme robiť maximum, aby sme ubránili európske voľby pred manipuláciu, pred nepovoleným prístupom k súkromným údajom, investujeme do toho, takže taký je stav a dúfame, ako hovorila pani McGuinness, že si veľmi vážime e, vašu podporu Ehm, budúce voľby nebudú len o Európe. Keď sa stretávame s ľuďmi, vždy hovoríme aj o domácich záležitostiach, ale skúsme počas volebnej kampanie hovoriť aj o Európskej únii. To bude potrebné. Budeme mm, potrebovať mať do budúcnosti konstruktívny parlament, ktorý e, dokáže e, rýchlo ustanoviť Európsku komisiu e, vyrokovať budúce vzťahy s Spojeným kráľovstvom Nesmeme stratiť celý rok. Naposledy v plénu bude 18. apríla a nový parlament začne na tvrdo ehm, fungovať až od septembra, i keď sa ustanoví v júli. Takže je veľmi dôležité, aby sme vytvorili dobré podmienky pre Európu, pre jej fungovanie. Ehm, tento proces ustanovenia E, európskych inštitúcií nemusí byť až taký hladký. Teraz by som chcela ukončiť našu schôdzu. Veľmi pekne ďakujem vám za účasť. A tu mám na mysli nielen e, veľký e, počet zastupených členských štátov, keď Elmar Brok sa stiažoval, prečo neprišli predstaviteľe Nemecka. Mali sme tu kolegov z kandidátskych štátov. Ďakujeme za to, že ste prišli. Nepochybne sme mali veľmi e, užitočnú diskusiu z hľadiska finalizácie pripravenej správy, ale je nepochybné, že diskusia o budúcnosti Európy bude pokračovať. Veľmi pekne ďakujeme a prajeme vám šťastný návrat domov.